Vážené dámy a páni, zaujímite prosím miesto. Kolegyne, kolegovia, veľmi ma teší, že vás môžem privítať na konferencii o budúcnosti financovania EÚ v rámci trvalej práce vysokej postavenej skupiny pre e, vlastné zdroje tu v Európskom parlamente Osobitne chcem privítať predsedu tej, tejto vysokej e, skupiny pána Maria Montiho, ktorého e, za všetkých hostí, ktorí sú nie z Európskeho parlamentu, ale zvonka e, našej inštitúcie, za všetkých teda jeho vítam a hovorím k vám všetkým, keď vyjadrujem voči nemu e, náš rešpekt pá, e, voči pánu Montim. Cieľom tejto konferencie je nové e, usporiadanie Centra politík EÚ, menovite vlastné zdroje našej únie. Ide tu o principiálnu reformu a to v čase, keď e, naliehavosť takejto reformy je intenzívnejšia než doteraz podľa rozhodnutia a väčšiny, väčšiny voličov v Spojenom kráľovstve opustiť naše spoločenstvo, zažívame principiálny prelom v dejinách Európy. Po viacerých krízach dnes, kolegyne a kolegovia, Máme pred sebou bod neistoty, situáciu neistoty, potenciál tejto krízy má taký e, rozmer, že určite si nemôžeme dovoliť pasivitu, žiadne e, spravovanie zo dňa na deň. Aby sme e, Eh, mohli opustiť tieto neistoty. Musíme naše výzvy riešiť konečne odvážne a ofenzívne, formulovať ich a riešiť ich. Myslím si, že sme v čase, keď nejde o nič tak veľmi, ako o to, aby ten stav Európskej únie, aby, aby eh, sa Európska únia udržala, aby všetky tie úspešné aby tento úspešný projekt, alebo najúspešnejší vôbec projekt v medzinárodnej politike, aby sme ho nanovo obhájili v očiach ľudí, aby sme ho obhajovali a aby sme ho zachránili. Pretože pre našich e, občanov tých 60 rokov slobody a demokracie, tí očakávali takéto roky, pre nás je to automatizmus, pre nás je to samozrejmosť. Nikto to nespochybňuje, nikto nediskutuje o slobode či demokracii. Je to brané ako e, danosť. Preto si myslím, e, že toto pasívne príjmanie stavu, ktorý tu vždy bol, že je veľmi nebezpečný. Preto musíme tieto ideály naozaj pomenovať a obhajovať ich, a to tak, že budeme vyhlasovať, že nie všetko je vždy zaručené. Musíme spravodlivosť, slobodu e, každodenne vybojovávať na novo. A to tiež znamená, že musíme počúvať obavy ľudí, ich starosti, prijímať ich čo najintenzívnejšie a ich očakávania e, bezpečnosti, spravodlivosti a blahobytu brali vážne. A tieto očakávania väčšinou e, ne, neplatia len pre, jed, pre jednotlivca, ale pre budúce generácie, pre deti. A toto, ak chceme splniť, potrebujeme Európu na novo rozbehnúť. Nový začiatok. Spoločne musíme identifikovať, kde musí Európa poskytovať alebo plniť sľuby a kde potrebuje nástroje, aby mohla e, ponúkať riešenia. Tu nejde o to, či chceme menej alebo viac Európy. Ide o to, aby tá demokraticky zodpovedná Európa a jej inštitúcie mala schopnosť konať a túto zodpovednosť, ktorú máme, aj očakávania ľudí, aby sa plnili. Ale týmto spôsobom, že keď priostrujeme nástroj, nástroje, aby sme plnili len takýmto spôsobom Európu, pripravíme solidne do budúcnosti. Reforma vlastných e, zdrojov EÚ je takým exemplárnym prípadom takéhoto nového začiatku nie je to len technokratické e, doťahovanie detajlov. Pramene, o ktorých e, tu diskutujeme, tie zdroje vlastných, e, vlastne, vlastné zdroje, existujú od konca 80. rokov. Od roku 1989-1990. Ale realita z roku 90 nie je realitou z roku 2016 napríklad v roku 1990 tie vlastné zdroje založené, založené na eh, hrubom národnom dôchodku eh, neboli ani do výšky 1%. Príjmy, teda ktoré vtedy boli len percento, v roku 2014 už boli 68,7% hoci príspevky na HDP členských krajín boli e, taký len marginálny e, nástroj vyvažovania, dnes je to hlavný zdroj vlastných príjmov Európskej únie, vlastných zdrojov. A to vytvára obrovské problémy. Rozpočet EÚ, ktorý mal byť vlastne zdrojom sily a e, akčnosti, sa stali vlastne e, takým bojskom 28 národných e, systémov alebo odborníkov na účtovníctvo. Každý rok sa títo hádajú, kto platí priveľa, kto platí koľko a kto by ešte čo dokonca mal niečo dostať naspäť. Každoročne zaži, e, zažívame takúto hru plnú finančných problémov Eh, alebo obviňovania. Poznáte to v tej rozpočtovej každoročnej práci na niekoľko týždňov nás táto obviňovacia hra zablokuje. A to všetko škodí imidžu EÚ. O to horšie je to v tom, že i výdavky z rozpočtu EÚ vytvárajú toľko eh, neuchopiteľných, finančne neuchopiteľných hodnot. Bolo by lepšie, keby sme tie e, e, hodnoty, ktoré sa vytvárajú cez rozpočet EÚ, aby sme s nimi o nich diskutovali s občanmi, než aby sme dovolili, že čisto z národných čiastočne e, volebných taktík, aby tu prebiehala táto obviňovacia hra, aby tu platilo kvázi to pravidlo, o ktorom sa hovorí doma vždy, že prostriedky prichádzajú z členských krajín a Brusel ich prerozdeľuje Mimochodom, keď úspejú projekty EÚ, tak tí istí ľudia sa nechajú doma za ne oslavovať. My sme to v parlamente viaceré roky kritizovali. E, pre viacročný rámec 2014 až 2020 e, sme mali dať e, svoj súhlas a tu ide práve o reformovanie vlastných zdrojov. Pre Európsky parlament je to centrálne dôležitý bod a ja, ktorý som bol na rokovaniach s ďalšími e, inštitúciami e, pri záverečných rokovaniach som trval na tom, aby tá reforma vlastných zdrojov sa riešila. Tlak na nás bol obrovský v zmysle, aby to nebolo predmetom rokovaní e, túto skupinu pre vlastné zdroje, pretože Rada nie je veľmi zhovievavo tomu, s tým súhlasila, ale kým sme prijali rozhodnutie na vytvorenie tejto vysokopostavenej skupiny pre vlastné zdroje, kým sa toto rozhodnutie neprijalo, a za to ďakujem kolegom tu v parlamente, nebol súhlas s, e, s viacročným finančným rámcom. To vám pripomínam, pretože to bol jeden z našich základných cieľov. Len preto to pripomínam, dámy a páni, pretože to nevzniklo náhodou. Bol to výsledok ťažkých rokovaní Európskeho parlamentu s členskými, e, e, členskými krajinami. O to viac víta Európsky parlament prácu vašej skupiny, pán Monty. Od roku 2014 ste mali praktickú možnosť reformy tých vlastných zmyslov e, zdrojov. analyzovali. Vašou úlohou je e, čítať e, veľmi zložité technické materiály. A ja sa ale chcem zamerať na štyri podľa mňa nevyhnutné ciele. Poprvé, vlastné zdroje EU musia byť jednoduchšie, pochopiteľnejšie a teda transparentnejšie pre občanov. Neviem, kto e, sa tu pokúsil kedy zistiť, koľko vy ako občan EÚ ste e, e, prispeli do rozpočtu EÚ cez vlastné zdroje, alebo koľko vaša domovská krajina naozaj netto e, prispieva do európskeho rozpočtu. Ak sa o to pokúsite, toto zistiť, koľko moja krajina naozaj platí, koľko je podiel mojej, mojho regiónu, to je úloha hraničia sa s nerealizovateľnosťou. V tom labyrinte e, troch e, tradičných zdrojov, e, vlastných zdrojov, e, britský rabat, prepočítavanie rôznych e, príspevkov a ďalších úprav a kalkulácií, i predseda Európskeho parlamentu sa v tom stratí a stratí chuť to ďalej zisťovať. Tento systém musíme začať zjednodušovať a preto tá prvá požiadavka potrebujeme jednoduchší a prehľadnejší systém. Po druhé, tie nové zjednodušenejšie zdroje rozpočtu EÚ by e, mali byť viazané na základné polia politik EÚ a na európske ciele, napríklad na európsky vnútorný trh, alebo energetickú politiku, alebo finančné trhy a ich regulovanie, alebo ciele úspory emisí CO2 tam, kde je jasná pridaná hodnota pre všetkých občanov EÚ. Tak, aby občania mohli rozpoznať logické prepojenie medzi politickými projektami a financovaním, aby to bolo pre nich zjavné. Po tretie, vlastné zdroje EÚ by mali podliehať e, parlamentnej kontrole na úrovni EÚ, ak Európsky parlament bude mať plnú právomoc spolurozhodovania Takto bude mať pre proces rozhodovania na príjmovej strane e, veľmi dôležité, pretože preň bez toho je to takmer nemožné. Tento paradox treba vyriešiť a treba posilniť úlohu Európskeho parlamentu na príjmovej strane, ale to bude možné len vtedy, ak budeme mať skutočný celoeurópsky zdroj vlastných zdrojov. A tým pádom redukovať e, výrazne a príspevky e, z HDP. Po štvrté, musí byť zabezpečená trvalá udržateľnosť v príjmoch, orientovať sa na uzavreté výdavkové e, bloky. Nie je prípustné, aby sme mali čoraz viac iniciatív od EÚ, ktoré má EÚ realizovať, ale rozpočet zostáva rovnaký. To je jedna z najzaujímavejších fenoménov EÚ, že rady alebo šéfovia vlád e, sa dohodnú na úžasných projektoch, nových projektoch a následne im nepriradia príslušné finančné prostriedky, ale povedia, že sa to uhradí z rozpočtu EÚ. Preto je logické, že príjmy E, do rozpočtu EÚ sa nemôžu e, reformovať oddelenie od výdavkov. Pri rokovaniach o ďalšom finančnom výhľade to musí zohrávať ústrednú úlohu. Tieto štyri nevyhnutne potrebné zmeny si vyžadujú viac transparentnosti, viac pochopenia, viac demokracie a viac efektívnosti Jedna z e, fóriem týchto imperatívnych postupov pre mňa, tá forma, ktorá rešpektuje tieto, tieto imperatívy, musí viesť e, nevyhnutne výsledku, že ľuďom, ktorí vytvárajú skutočnú pridanú hodnotu a potenciále EÚ robia e, prehľadnejšími, inak sa stratí dôvera v budúcich e, dňoch, budete diskutovať o tejto reforme. Dúfam, že to bude kontroverzné, ale na záver smerom ku konsenzu táto diskusia. Pretože, dámy a páni, a preto som vám vďačný, e, vám, kolegom z národných parlamentov, že ste tu, túto reformu nedosiahneme, ak nedôjde k spolupráci medzi nami a kolegami v národných parlamentoch. Preto som e, odborníkom z národných parlamentov, ktorí sú tu veľmi vďační za to, že si dali tú snahu s nami hovoriť o reforme e, vlastných zdrojov. A ešte skúsenosť z posledného procesu viacročného finančného rámca. E, nemecká spolková vláda a, vláda Spojeného kráľovstva boli e, tými priekopníkmi alebo tými vodcovskými e, silami pri, tom, pri tých snahách, kedy sa hovorilo, že do Bruselu ide veľa prostriedkov a treba redukovať tie príspevky. Francúzska vláda a ďalšie vlády boli toho názoru, že je to možné, ale pri polnohospodárstva by sa nič nemalo zmeniť. 16 členských krajín tzv. priateľov kohézie, tí povedali, že to môže byť, že, rozp- že rozp- rozpočet treba okresať, ako to žiada Británia a Nemecko a nechceme nič zobrať spolnospodárstva. Ale kohezná politika, tak tá sa za žiadnych okolností nesmie meniť. Terajší predseda Európskej rady bol vodcom tejto skupiny 16 krajín. Keď máme rozpočet, ktorý sa na celkom objeme skresá a súčasne nechcete nič zmeniť v polnohospodárstve a súčasne sa nesmú dotknúť e, kohezné výdavky, tak čo potom urobíte? Niekde predsa musíte technologický rozvoj, digitálna infraštruktúra, medzinárodná e, na rozvojová spolupráca. To boli oblasti, ktoré sa škrtali. Zo strany tých istých vlád, ktoré na každom zasadnutí rady opakujú, že musíme viac investovať do medzinárodnej rozvojovej spolupráce, digitálneho výskumu a vedy. Der jetzige mehrjährige súčasný viacročný finančný rámec Európskej únie je ten najmenej moderný, aký kedy existoval. Ja si myslím, dámy a páni, že stojíme križovatky, križovatke a musíme sa vydať novými cestami na strane výdavkov. Jasné, to som práve opísal. A na strane príjmov v každom prípade tiež. No a v nadchádzajúcich hodinách a dňoch budete o tom hovoriť a ja vám ďakujem za vašu pozornosť. On behalf v mene mojich kolegov, členie vysokej pracovnej skupiny alebo pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje a mojom vlastnom mene by som najskôr chcel vyjadriť eh, veľkú vďaku všetkým trom inštitúciám, ktoré sú tu dnes zastúpené vašou osobou, vážený pán predseda Európskeho parlamentu, a eh, pánom ministrom Dekom, ktorý je predseda rady a podpredsedničkou komisie Georgievou za to, že ste nám dali dostatočnú dôveru, nám desiatim, aby ste nám zverili tu ten eh, zdaný bol neriešiteľný problém, ale my vám dosť dôverujeme a dôverujeme európskemu projektu, že sme radi prijali túto úlohu. Po druhé, a špecificky dnes by som rád mene kolegov chcel poďakovať poslancom Európskeho parlamentu a poslancom národných parlamentov, ktorí sú tu dnes v, zjednotení v zásadnej a symbolickej snahe posunúť Úniu ďalej v týchto náročných časoch. Vážený pán predseda, vy ste povedali vo vašich úvodných slovách, v vašom úvodnom prejave, že téma európskeho rozpočtu je veľmi technická a pritom aj veľmi politická vy, predstaviteľe ďalších dvoch inštitúcií, ste rozhodli vymenovať skupinu, ktorá nebude zložená z technokratov, čo v mojom podnímaní nemá žiadne negatívne konotácie, ale ktorá bude zložená z ľudí a osôb s bohatými politickými skúsenosťami, ktorí neignorujú podstatu alebo poznajú podstatu tejto témy. A je tiež pravdou, že v tomto čase, v tomto období problémy, s ktorými sa stretáva Európska únia, sú skutočne obrovské. My na skupine máme pocit, že v tomto momente akékoľvek politické diskusie, politické návrhy v akékoľvek politické oblasti samozrejme musia brať do úvahy podstatu tejto konkrétnej témy, ale tiež si musia klásť zásadné otázky a základnú otázku, a totiž, či to, čo robíme, to, čo navrhujeme, to, o čom roz, rozhodujeme, prispieva k európskej integrácii alebo vytvoreniu tlaku na európsku integráciu, alebo naopak to posilňuje eh, Európsku úniu a dokáže presviečať občanov EÚ. Čiže inými slovami, či to pomáha skutočnému potom naštartovaniu integračných eh, snách. No a my sa zaoberáme touto témou kvôli týmto aspektom. No a ak Mm. účastníkom tejto konferencie, mm, môžem uviesť dva jednoduché príklady, tak ja myslím a myslím, že to isté si myslí aj predseda Európskeho parlamentu, pán Šulc, že to kolo politických hier, ktoré sa hrajú v 7 rokov, kolo rozhodnutia viacročného finančného rámca neprispievajú k integráciu. Integrácii naopak prispievajú dezintegrácii, pretože zdôrazňujú obraz Európskej únie bojov medzi tými alebo niekoľkými českými štátmi, ktoré vyhrajú, ktoré sú porazené. Tvára to úniu a taký dojem o únii, že keď niekto niečo má získať, tak ostatní musí prehrať. Ale my sme presvedčení, že Európska únia má prinaša veľkú európsku, teda pridanú hodnotu, ale ten proces dokáže aj veci schovať a dokáže schovať tú pridanú európsku hodnotu. Takže ten proces treba zrevidovať aj kvôli tomu, aby sme neodsudzili občanov a neodsudzovali ich ďalej od inštitúcií z hľadiska rozpočtových otázok, ktoré by mohli prispieť k skutočnej reintegrácii atmosféry a prístupu našich občanov. Znamenalo by to závažne sa zamyslieť nad tým, aké sú dôvody strachu, obáv, nedôvery, našich občanov voči všetkým inštitúciám, či už národným alebo európskym. To súvisí napríklad s internou a externou bezpečnosťou, s tým, ako obrovské problémy migrácie a utečencov sa riešia. No a teraz sa nadišiel čas a moment, kedy je jasne viditeľné, že toto je jasný moment na európske, európske hodnoty, európske uh, európske vláho s ohľadom na národné vlády a vytváranie bezpečnosti a pocitu bezpečnosti. Takže na toto nesmieme zabúdať a preto sme pracovali a teraz finalizujeme našu správu, ktorá bude predložená v decembri, je odovzdaná rúk predsedom troch inštitúcií. Povedal som, že je takmer ukončená, pretože máme za sebou veľmi dlhú cestu, obrovské množstvo konzultácií s viacerými národnými parlamentami, ktoré nás pozvali, aby sa konfrontovali s našimi myšlienkami. Rovnako sme rokovali s vládami a ďalšími stranami. A takmer ukončené, pretože aj kvôli komplexite e, témy, a hlavne to vypočúvanie, vypočúvanie tých, ktorí v konečnom dôsledku budú rozhodovať o tom, čo sa spraví a čo sa nespraví, to ste samozrejme vy, európske inštitúcie, ale predovšetkým vy, vážení poslanci, Európsky, eh, vážení poslanci národných parlamentov, takže je dôležité, aby sme úprimne a otvorene hovorili, aby ste to urobili aj vy, aby ste otvorene povedali svoje obavy, očakávania, odporúčania. A my podľa nich eh, potom budeme môcť finalizovať eh, našu správu. sa budem snažiť byť stručný pri predstavovaní podstaty našej práce, ktorá sa odráže tiež výbere organizácie, alebo teda vo výbere tém pre tri panely. My no samozrejme nesmieme zabúdať na to, že proces tvorby rozpočtu EÚ a pani podpredsednička komisie Georgieva ho pozná lepšie ako ktokoľvek iný a aj pri tomu je kľudná a vyžaruje z nej optimizmus. Ďakujem vám veľmi pekne aj za to na skupine. No a viete, že to je proces, ktorý si vyžaduje jednomyselnosť. Ale my sme dospeli k záveru, že veci, ktoré si vyžadujú jednohlasnosť, jednomyselnosť, tak nie sú nevyhnutne nemožné. Každému členskému štátu to dáva možnosť zablokovať niečo, ale neukladá im to povinnosť zablokovať rokovanie. Eh, no a myslíme, že keď inštitúciám a verejnej mienke dáme dostatočne presvedčivé argumenty, tak je možné, že každý bude vidieť eh, výhody zmeny systému, možno ak niektoré členské štáty, ak niektorým členským štátom sa bude platiť jedno riešenie a druhým členským štátom aspekt iného riešenia, tak ich bude možné skombinovať v politickom balíčku ako niečo, čo že blokujúcu jednohlasnosť zmení na kombináciu a ochotu pokračovať v práci na opatreniach, rozhodnutiach. Ja dúfam, že naše diskusie nám pomôžu vytvoriť jasnú ambicioznú víziu pre budúcnosť EÚ, kde spoločné problémy budú riešené spoločne, pričom sa nebude zvyšovať záťaž na verejné financie. Aj keď, ako som už povedal nedávno, vo verejnej diskusii s ministrom Českého štátu, tak nie som presvedčený o tom, že niekto v tejto miestnosti, nehovorím o nikom, kto je v tejto miestnosti, a Myslím, že nikto nemôže povedať, že má predsa o tom, aký by mala, aké by mala byť výška rozpočtu, európskeho rozpočtu o 5, 10, 15 rokov. Je našim mandátom navrhovať inú výšku európskeho rozpočtu, ale našim mandátom je snažiť sa zareagovať na očakávania, ktoré ste zúdôraznili vy, pán predseda, ktoré sa týkajú hlavne transparentnosti, neregresivity, ktorá tu dnes platí medzi inými nepríjemnými vecami, spôsobe, ako sa tvorí európsky rozpočet, ako sa financuje. A je dokonca aj možné v rámci nástroja rozpočtu lepšie pochopiť aspekty pozitív európskej integrácie, e, ktoré občania bežne nevidia, ale ktoré sa vnímajú ako veľmi dôležité, keď sa stratia, alebo keď sa objaví riziko, že sa stratia napríklad e, výhody jednotného trhu pre krajinu, to jasný príklad. My sme si už tak zvykli na to, že patríme na jednotný trh, že aj keď dokážeme identifikovať niektoré nedostatky a v zmysle vnútorného trhu jednotného, eh, tak eh, kedy zabúdame, že má obrovské prínosy Takže preto často sa zabúda v rokovaniach o rozpočte, ktoré sú o národných príspevkoch, ale malo by napádalo prínosy alebo spochybňovalo prínosy jednotného trhu pre členské štáty. No a ja by som ešte dodal, že niektorí si myslia, že celý kohezný program pomôcť členským štátom zúčastňovať sa jednotného trhu. A výskumy ukazujú, že ak toto bol pôvodne zamýšľaný účel, tak kohezná politika sa zmenila a spĺňa zepsie, ktoré sa nedajú len v zmysle transferov, ale keď sa pozrieme na štát, ktorý nie je členským štátom Norsko, ale zúčastňuje sa jednotného trhu na celých politikách, tak Dá sa povedať, že táto krajina platí do rozpočtu viac ako dvojnásobok toho, čo dostáva naspäť z alokovaných výdavkov. A to veľmi konkrétne ukazuje, že v viacej prínosov musí byť z účasti na jednotnom trhu, ako len to, čo je viditeľné a merateľné z čistého súvahového hľadiska rozpočtu. No a ja myslím, že vzhľadom na toto to, to bremeno, ktoré na seba príjme Norsko, vďaka kvôli vstupu na jednotný trh, nie je len z romantických dôvodov, aby bolo, že bolo blízko tým stredoeurópskym alebo stredomorským krajinám. a riziko neúčasti na jednotnom trhu vyvoláva niektoré úvahy aj v členských štátoch, ktoré boli pri zrode jednotného trhu a ktorý začína vidieť, že koherencia, koherentnosť si bude vyžadovať, aby boli členom jednotného trhu, ale aby neboli členmi jednotného trhu e, zadarmo. Ale naša skupina sa nezau, nezaoberá Brexitom, ak ste to teraz nepochopili, a o končnom štáte som hovoril. No a samozrejme Norsko, možno z tohto inherentného, z tejto inherentnej romantiky, nielen platí za participáciu v vnútornom trhu, ale zavezuje sa jatia legislatívu vypracovanú, aby bolo na vnútornom trhu, aj keď nemá vôbec žiadny hlas pri jeho tvorbe vypracovania. Ja myslím, že tento proces šírenia osvety o tom, čo máme, Nemáme konkrétnu simuláciu reakcií tých, ktorí možno sa nezamysleli dosť nad tým, o čo prídu, to by nás malo tiež viesť aplikovať tejto koncepcie v oblasti rozpočtu. Dovolte mi povedať jednu poslednú vec o bezpečnosti. K bezpečnosti nebudem už hovoriť nič viac, pretože Predseda Šulc už o tom hovoril. My sme presvedčení o tom, že všetky výzvy sú na stránke výdavkov. Stránka príjmov bola zanedbavená ako možná časť riešenia. Existujú určite spôsoby, ako tvoriť vlastné zdroje, ktoré sú prepojené na cieľ, prioritu alebo politiku v porovnaní len s jednoduchým financovaním rozpočtu to tiež financovanie Európskej únie viac znázorne našim občanom, kde to viac je pochopiteľné. My sme preverili takto politiku v viacerých oblastiach, finančná stabilita a boj proti daňovým únikom, FTT, eh, daň z finančných aktivít, životné prostredie a boj proti klimatickým zmenám, eh, príjmy z ETS, podiel z národných daní na pohonné hmoty. Čo majú definovať národné štáty, tak ako to nedávno e, navrhol nemecký minister financí. Takéto nové zdroje príjmov by nezmenili skutočnosť, že fiškálna kompetencia zostane exkluzívne na národnej úrovni. Nebudú tvoriť európske dane tak, ako sa to často nesprávne tvrdí stále boli berané na národnej úrovni, ale tak, ako to raz bolo pre DPH, my by sme mohli rozhodovať a navrhnúť, aby sa o tom roz, aby bolo rozhodnuté, že podiel z týchto daní financoval európsky rozpočet a stal sa vlastným zdrojom. A znižilo by to národné príspevky za HND. My si radi vypočujeme všetky príspevky, všetkých, čo sa prihlásilo slovo, konkrétne poslancov národných parlamentov, ktorých ešte raz by som chcel rád privítať. A musím povedať, že keď hovoríme o pridanej hodnote, som si istý, že dôležitou pridanou hodnotou tejto konferencii, pán predseda, bude aj to, že profesor Andrej Sapir akceptoval, že bude moderovať panely. Profesor Sapir bol pri zrode veľkých úvah a návrhov týkajúcich sa európskej integrácie a ja si veľmi dobre spomínam, že raz, to bola to nedela po obede, keď André sa prišiel do Európskej komisie, ktoré som bol členom a spolu s kolegami zdôraznil a načrtol nám, čo by bolo logické vyjadrenie rozpočtov EÚ pre budúcnosť. Takže niekto ako André Sapir alebo niekto ako André Sapir je kompetentný a má veľmi dobré skúsenosti, zná stránky, takže nás môže previesť týmito témami a som veľmi rád, že prijal pozvanie. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.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 May I already, sorry, may I already invite... Dovolte, aby som pozval našich panelistov, panelistov z prvého panelu, aby sa prišli medzi nás.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 your... Takže ak môžem požiadať o vašu pozornosť, prosím. Dovolte, aby som povedal pár slov na úvod. A najprv sa poďakoval trom eh, organizáciám Európskeho parlamentu, komisii a rade, ktoré sú garantami tieto konferencie a predsedníctvu skupiny na vysokej úrovni za tú česť a privilegium výsadu, že môžem moderovať toto, tento dnešný panel. Predseda vysokej skupiny aj predseda parlamentu naznačili, aké sú očakávania z tejto diskusie. My všetci spolu totiž riešime vážny problém, ale problém, ktorý stojí za to. Predseda poukázal na to, kde sa nachádzame teraz v Európe, aké sú problémy a akú úlohu zohráva európsky rozpočet, ale mohol by ju zohrávať ešte lepšie pri plnení niektorých e, očakávaní a zvládaní problémov. Ja budem predsedať tejto sekcii. Moja úloha je úloha e, facilitátora pomáhača, ako to naznačil predseda, a ja zdieľam tento názor. My by sme mali byť teraz naladení na e, počúvanie, počúvanie rečníkov v paneli a načúvanie rečníkom z národných parlamentov ako aj poslancom Európskeho parlamentu, ktorí majú veľký záujem o otázky rozpočtu, a ktorí sú vo výbore e, priateľov rozpočtu v rámci tejto diskusie. Veľmi stručne by som teraz naznačil, aké budú pravidla hry v rámci našej diskusie. Máme, budeme mať tri panely a podpredsedu komisie, ktorý bude mať kľúčový prejav a potom bude panel na konci so všetkými zúčastnenými týchto troch inštitúcií. Aj predseda e, skupiny na vysokej úrovni tam bude, zosumarizuje diskusiu a e, výsledky sa použijú pri dokončení štúdie. Takže budú tri panely, v každom paneli budú štyria rečníci a vždy to bude rovnaký model. Dvaja rečníci budú z národných parlamentov a dvaja rečníci budú byť, budú členmi vysokej skupiny. Najprv dostanú slovo predstavitelia národných parlamentov a potom bude prezentácia členov skupiny na vysokej úrovni. Každý rečník má relatívne málo času na svoje vystúpenie, okolo 5 minút a čas na vypršanie času upozorníme a potom bude diskusia a vyzveme aj poslancov národných parlamentov a Európskeho parlamentu, aby sa zapojili do debaty. Na stole máte eh, karty, ktorými sa žiada rečnícky čas. To je na panel teraz a po nás. Ak sa chcete vyjadriť, musíte vyplniť tieto prihlasovacie kartičky a každý takto dostane príležitosť sa vyjadriť. Teda treba vyplniť tie kartičky so žiarosťou rečnícky čas. Čiže môže, máte len dve minúty na krátku otázku a troška na jej rozpracovanie, prípadne uvidíme, ako bude vyzerať čas. Chcem zdôrazniť, že táto konferencia sa zaznamenáva. Všetko, čo sa povie v tejto miestnosti, sa nielen totiž zaznamenáva, ale aj vysiela na webe. Prosím, pamätajte na to, že e, tu budeme mať zápisnicu, že je webové vysielanie, že sú napojení na to že novinári, že novinári sú aj tu v miestnosti. Teraz troška meškáme, ale pokúsime sa dohnať čas. Dnes máme dva panely a nebudeme mať prestávku medzi nimi. Takže panel 1 a po ňom bude hneď nasledovať panel 2 bez prestávky. Budeme pracovať od 4. do 5. pardon, od 4. do 5. E, prepáčte, od 4. do 5. bude vonku na chodbe pripravené občerstvenie pre tých, ktorí sa potrebujú troška posilniť. Takže dovolte, aby som teda začal dnešné rokovanie a začal s panelom 1, ktorý sa nazýva Úloha rozpočtu EÚ. Od predsedu skupiny na vysokej úrovni ako aj predsedu parlamentu sme si vypočuli, že i keď mandát skupiny sa zameriava najmä na stránku príjmov a každý pochopil, že príjem a výdavky musia byť preskúmané spolu. Každý sa snaží že keď sa snažíme zlepšiť stránku príjmov, tak sa snažíme zlepšiť aj stránku výdavkov a o výdavkoch sa nedá hovoriť bez príjmov. To je vlastne tá otázka e, sliepky a vajca. Je to, kráča to ruka v ruke. Takže preto takto veľmi múdro, správne začíname s tou sekciou o úlohe rozpočtu EÚ a potom pôjdeme na ďalšie témy, ktoré sú v jadre tejto konferencie čo je otázka príjmov. Ako som povedal, máme štyroch rečníkov. V tomto paneli, ako aj v ostatných, prví ja sú mm, poslanci národných parlamentov. Začneme s pánom Mulderom, ktorý je z, zo snemovne reprezentantov Holandska, výbor pre európske záležitosti. Od roku 2010 je poslancom. Druhým Rečníkom je Giorgio Tonini, ktorý je predsedom rozpočtového výboru Talianského senátu a poslancom senátu je od roku 2001. A potom budú ďalší dvaja rečníci zo skupiny na vysokej úrovni. Najprv pán Daniel Delenu, to je profesor ekonomiky v Bukurešti a ako Mnohí ďalším má viacero klobúkov, bývalý, je bývalý ministrom financí v Rumunsku. A napokon pani Simo, Šimonite, poslan, eh, členka skupiny na vysokej úrovni, ktorá je predsedničkou predstavenstva Litovskej banky a je aj bývalou ministerkou financí. Takže tu máme veľmi kvalitnú skupinu e, panelistov a teším sa na ich prezentáciu. Začína pán Mulder, nech sa páči. Nech sa páči, máte 5 minút. Ďakujem za zorganizovanie tejto konferencie a za to, že mám možnosť sa tu vyjadriť. Veľmi sa mi páči, že sa pozvali aj poslanci a kľúčoví aktéry, aby sa zúčastnili debaty o rozpočte EÚ. Pri vypracúvaní rozpočtu najprv treba určiť, čo chceme dosiahnuť. Na to treba napríklad e, si položiť otázku, čo má spraviť, čo má robiť Európska únia, čo nemá robiť. Ja si myslím, že to je veľmi aktuálna otázka a že odpovede na ňu budú rôzne, rozmanité ale možno sa dokážeme zhodnúť na niektorých. Podľa mňa v ére euroskepticizmu musí prísť Európa s výsledkami. Európania musia vidieť, že Európa dokáže riešiť veľké cezhraničné otázky, ktoré by nedokázali vyriešiť samotné členské štáty o samote. Napríklad tam platí obrázť migrácie. Teraz vidíme len začiatok, ale keď si pozrieme Afriku, a počet obyvateľov, ktorý bude rásť a sú to krajiny, ktoré trpia chudobou, ktoré sú veľmi zle spravované, tak uvidíme, že títo ľudia chcú jednoducho prísť do Európy a toto musíme vyriešiť. Ďalšia vec sú vonkajšie hranice. Nemôžeme mať voľný pohyb v EÚ bez toho, aby sme nemali kontrolu nad hranicami. To znamená, musíme ich kontrolovať. Potom je to otázka bezpečnosti od e, kedy tu máme niekoľko teroristických útokov, by sme mali tesnejšie spolupracovať v tejto oblasti. A to tiež stojí peniaze. Dovolte, aby som teraz prišiel k výdavkom. Keď si pozrieme súčasné výdavky, tak tá otázka, ktorá vzniká, je, či zodpovedajú budúcim prioritám EÚ. Spoločná poľnospodárska politika predstavuje 40 rozpočtu EÚ. Je to najväčšia položka výdavkov, ale otázka je, že či to nie je priveľa, sú to rozumne vynakladané peniaze, ako môžeme stimulovať inovácie a konkurencieschopnosť tejto obdoby. Teraz máme systém priamej podpory príjmu, ale ja si myslím, že poľnohospodári by sa mali zdokonalovať nielen v tom, ako získavať najviac dotácií, ale majú tvoriť vlastný príjem. Potom tu máme politiku súdržnosti. Tá predstavuje tiež veľkú súčasť rozpočtu EÚ. Ja myslím, že by sme sa mali zamerať tu len na najchudobnejšie regióny, pretože inak začneme podporovať kolobeh peňazí. Taktiež by sme sa mali pozrieť na tie relatívne menšie výdavky, kde môžeme ušetriť peniaze. Inštitúcie EÚ by tu mali byť príkladom. Napríklad Európsky parlament, počul som, že chce mať vlastnú šofé vlastných vodičov. To je malá služba, malá vec, ale ľudia z toho majú pocit, že sa peniaze len vydávajú a vydávajú. A míňajú a míňajú. Potom tie veselá, ktoré sme nemali e, použiť net balance, čistá rovnováha, čistá bilancia. To je ten inštinkt, ktorý zasiahne okamžite, keď sa prijímajú e, zásadné rozhodnutia, finančné rozhodnutia. Ja som povedal tento výraz, e, čistá súvaha, net balance, rovnováha. Aké sú dôsledky tohto, tohto inštinktu? Čo budú dôsledky, ak sa zistí neefektívnosť, neaktuálnosť výdavkov a podobne. Ak toto nebude v súlade dobre, tak ľudia budú vnímať rozpočet EÚ ako premrhané peniaze. A to vedie k euroskepticizmu a k diskusiám o tejto čistej bilanci, pretože obrazu EÚ nepomáha, ak naše letiská financované EÚ máme postavené a nie sú využívané. Zoberme si napríklad letisko Real, kde nepristalo žiadne lietadlo a tu nepomáha ani, povedzme, to, ako funguje Európsky parlament. A vždy, keď hovorím o Európskej únii, niekto sa ma spýta, prečo musia cestovať v Európskom parlamente každý mesiac do Štrasburgu. Verejnosť to tiež vníma ako plitvanie peňazmi. To isté sa týka aj z odpovednosti za výdavky. Je už takmer tradíciou, že Európsky dvor auditorov nedáva pozitívne schválenie, neschváli, e, nedá schválenie rozpočtu a vynakladaniu prostriedkov. Ja som liberál a mne sa nepačia veľké verejné rozpočty, štátne rozpočty, miestne rozpočty, medzinárodné rozpočty. Ja som preto za zníženie rozpočtov čo najväčšej možnej miere. Menší rozpočet tiež prispieje k diskusii o čistých prispievateľoch, pretože krajiny budú, budú platiť menej a lepš- uľahčí sa tým diskusia o viacročnom finančnom pláne. Nemyslím si, že je vhodné zvyšovať európsky rozpočet, keď mnohé štáty majú ešte veľký verejný dlh v svojich verejných financiách. To by sa tiež ťažko verejnosti predalo. Som aj za to, aby sme mali jasnejší, organizovanejší rozpočtový proces s presnými termínmi na jeho úpravu a to nám umožní riešiť aj otázku zlých e, odhadov aj e, zlých platieb. My platíme predsa do rozpočtu na nové výdavky tým, že sa znížia ostatné. Je to úlohou parlamentu, keď sú prostriedky obmedzené, si musíme vedieť vybrať. Teda strana príjmov, príjmov rozpočtu. Súčasný systém, ako to už zaznelo, je veľmi zložitý, spolitizovaný a technicky. Okrem toho, prepočítanie národných príspevkov je nepredvídateľné Napríklad spätné hodnotenie Holandska viedlo k protieurópskym náladám, či už to bolo oprávnené alebo nie. Zdaňovanie. Sila zdaňovania podľa mňa je jeden z monopolov zvrchovaných štátov. Systém zdaňovania by e, oslobodil EÚ od závislosti od štátov, ale ľudia to veľmi možno nechcú. Jednoducho, obyvatelia EÚ nepodporujú európsku daň. To nezvyši popularitu EÚ. Taká je moja skúsenosť. Takže na záver, chceme hodnotu za peniaze nie preto, že sme účtovníci, ale preto, že chceme Európu a európsky rozpočet, ktorý pracuje pre ľudí. Ďakujem veľmi pekne, pán Mulder veľmi jasné posolstva. Teraz pán Tonini. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že hlavným problémom verejných výdavkov EÚ, ktorý teraz v EÚ vidíme, je rozdiel medzi rozmerom, rozsahom rozpočtu a jeho výsledkami. A EÚ to nie je len rozpočet EÚ, ale sú tu aj rozpočty národných štátov, ktorých sa to týka. Máme, e, ten dopad je veľký, aj výdavky sú veľké. 45%, to je viacej bodov ako v USA, ale Únia už veľa rokov. A ešte pred veľkou krízou 2008 predstavuje jednu z oblastí vo svete, ktorá má nižší rast alebo výrazne nižší rast ako USA. A EÚ sa už mnoho rokov, ako som už povedal, e, rozvíja pomalšie ako USA. A nie len kvôli tomu, že máme veľké verejné výdavky, Napriek týmto vysokým verejným výdavkom sa zvyšuje nerovnováha medzi členskými štátmi a aj v rámci väčšiny členských štátov. Okrem toho sa opäť začala zvyšovať chudoba. Najväčšie verejné výdavky na svete sa ukazujú ako neschopné zabezpečiť bezpečnosť, zabezpečiť e, to hlavné verejné blaho. A to sú tie základné údaje, ktoré nám hovoria o tom, že EU, že oblasť európskych verejných výdavkov a jej organizácia nezodpovedá kritériám, o ktorých hovoril už aj môj predrečník. Takáto situácia má dopad na väčšinu európskych štátov, kde dochádza k veľkým rozdielom a potom tu máme okrem toho európske inštitúcie a národné inštitúcie, a to všetko indikuje, že niečo nefunguje vo vzťahu medzi zdaňovaním a reprezentáciou v rámci tohto viacvrstvového usporiadania európskych inštitúcií. Potrebujeme hlbokú reformu verejných financí Európy. Potrebujeme zároveň zapojiť úroveň únie, ako aj úroveň členských štátov. To je veľmi dôležité. Veľmi dôležitá je účasť práve zástupcov národných parlamentov. Preto je také dôležité, že tu ste, pretože hovoríme o peniazoch európskych občanov. Naša parlamentná skúsenosť ukazuje, aké je náročné reformovať štruktúru verejných výdavkov. O to viac že sme sa dostali takmer na polovicu e, národného dôchodku. A nedá sa to meniť len navyšovaním výdavkov. Naopak, táto reforma musí byť taká, že nahradíme nové výdavky inými výda- teda staré výdavky novými výdavkami. V takejto situácii ktoré multiplikujú rôzne rezistencie zo strany všetkých aktérov, či už na sociálnej úrovni alebo teritoriálnej úrovni, alebo e, v, na úrovni EÚ. To znamená, že sa to týka národných záujmov. E, skúsenosti máme také, že tento odpor dokážeme prekonať, ak prídeme s víziou, strednodobým plánom, ktorý by umožnil všetkým záujmovým skupinám počítať s novým scenárom, teraz sa mu už prispôsobiť, a do, ktoré by si takto dokázali nájsť určitú kompenzáciu voči zmenám. A musí byť jasné, aký verejný majetok chceme ochrániť. Nemali by sme premrhať rozhodnutie európskych inštitúcií využiť túto skupinu na vysokej úrovni, ktoré predseda pán Monty Ide o vypracovanie projektu v strednodobom časovom rámci, ktorý by predstavoval reformu, reorganizáciu verejného rozpočtu a rozpočtu EÚ a musíme sa zamerať aj na vlastné zdroje a podobne. To je samozrejme úzko napojené na tú širokú otázku štruktúry európskeho rozpočtu a jeho vzťahu k národným rozpočtom. Tu musí existovať určitá červená niť cez toto strednodobé plánovanie a jednoducho musíme mať na pamäti e, e, princíp subsidiarity a odvážne ho presadzovať. Ten totiž neustále porušujú. Na jednej strane vidíme, že EÚ príliš zasahuje do oblastí, ktoré sú vlastne e, tými, ktoré by sa mali, mohli vrátiť členským krajinám. Na druhej strane členské krajiny často nie sú v stave reagovať ani u zásadných otázok a tu by mala reagovať EÚ. EÚ tu však konať nemôže, pretože nemá zdroje, nemá príslušnosť. Strednodobo potrebujeme prepracovanie európskych výdavkov na základe princípu subsidiarity. Ak toto učiníme, tak bude tu kvantitatívne vyrovnanie medzi štátli, štátnymi a federálnymi výdavkami. Mám tu na mysli príklad USA. 50 rozpočtu v spolkových krajinách a 50 e, národné vlády EÚ. E Nož tak EÚ e, má len 1 HDP a tu sú rôzne, rôzne varianty vari- a e, záverom snáď dodám, že i v eurozóne by mala existovať určitá fiskálna kapacita, schopnosť a týmto spôsobom by e, hlavné úlohy finančných, e, finančného zabezpečenia politických úloh prebiehať v súlade s expanzívnou politikou Európskej centrálnej banky, aby sa posilnil hospodársky rast. To je nevyhnutné, pretože tu vidíme hranice federálnej eh, hospodárskej politiky. Potrebujeme viac flexibility. Mám tu na mysli pakt a, eh, a, eh, rastu a stability a fiskálny kompakt. Treba tu konať, aby sa znova nakopol hospodársky rast. Ďakujem. Ďakujeme za vaše stanovisko. Teraz prejdeme E, e, Daniel Dajan, ktorý je členom e, vysoko postavenej skupiny. Dobrý deň, dámy a páni. Chcem poďakovať v prvom rade všetkým parlamentu, rade za túto možnosť, že som mohol pracovať v tejto skupine, spolupracovať s, s našim predsedom, veľmi múdrym eh, mužom, pánom Montim a s komisármi i ďalšími kolegami budem pokračovať v angličtine. Nechcem hovoriť eh, banality, ale od začiatku poviem, a to je čosi, čo je nesporné, Európska únia akokoľvek vo vnútri je uh, uh, kritizovaná, je, zaslúži si úctu za svoje meké hodnoty, za, za, za, za to, čo urobila pre jednotlivé ekonomiky. Neprekvapuje, že toľko krajín sa, sa stali členmi a naďalej sú tu čakatelia nedostatočne oceňujeme a ako cenná pre našu e, minulosť i budúcnosť je EÚ. Po druhé, kvôli Brexitu, a dúfam, že prebehne z bezpečnostných dôvodov čo najelegantnejšie, pre e, e, ekonomiku Spojené kráľovstvo a Európu. Je tu jasná dominancia eurozóny. Nemôžeme, e, nemôžeme pomýšľať na fungovanie európskeho e, rozpočtu bez toho, že by sme sa pozerali na fiskálnu e, masu toho, tej eurozóny. Po tretie, rozpočet EÚ je veľmi potrebný, pretože, povedali ste to viacerí, pán Šulc, pán Monty, naďalej by mal eh, po, pri, poskytovať európske verejné hodnoty. Pani Merkelová to povedala s predsedom Rolandom a premiérom Remsim, Remsim v Taliansku. Povedali, keď pani kancelárka celkom jasne povedala, že Španielsko a Taliansko by sa nemali cítiť eh, osamele pri chránení hraníc. Ochrana hraníc je konkrétnym príkladom e, takého verejného statku, európskeho verejného statku, ale malo by to byť financované pri všetkom rešpekte. Spomenul som t- e, Grécko na tom stretnutí. Ak, ak neposkytnú víza, a to je dosť pravdepodobné tureckým občanom, Môžeme mať pred sebou čosi, čo Grécko e, zaplaví, čo Grécko nebude zvládať. Európske verejné hodnoty sú e, oveľa konkrétnejšie pred našimi očami. A rozpočet EÚ má poskytovať veľmi konkrétne odpovede. Pani kom- komisárka Georgieva vám povie, ako je ťažké to bolo financovať e, ten, e, tie prostriedky pre Turecko a to je tá irónia. Práve teraz, keď tu máme také ťažké časy, nie len kvôli kríze e, eurozóny, ale kvôli tomu, čo sa deje v celom svete. Veľmi slabý rast, stagnácia, demografia, to nie sú veci, ktoré by len e, ilustrovali problémy v Európe, ale aj v Spojených štátoch. Nemáme tu e, štruktúru riadenia, ale napriek tomuto všetkému musíme financovali rozpočet EÚ. Za tie dva roky som sa e, mnoho naučil. Vaše pohľady e, v Holandsku, ale i nemecký pohľad sa nemý, Nemôžeme myslieť na, e, pomýšľať na financovanie bez vhodného používania prostriedkov. Tu sa veľmi rozchádzajú názory. Ide ale aj o tú výzavkovú stranu keďže nemám veľa času, chcem ešte dodať nasledovné. Európsky rozpočet treba vidieť v prepojení s národnými rozpočtami. Môže tu byť mnoho e, synergií. A lepš, le, lepš, lepšie investície. My naozaj potom môžeme dosahovať oveľa lepšie výsledky. Takže z tohoto pohľadu veľ, výrazne dúfam, že tí najlepší v Európskej únii, tí zodpovední poslanci, členovia národných parlamentov a občania nájdu čo najlepšie spôsoby na zachovanie tých dobrých vecí, úžasných vecí v Európskej únii. Náš štýl života a že nám dajú možnosť nestrácať tie meké právomoci, migrácia, terorizmus. Musíme lepšie e, riešiť otázky v členských krajinách. Toto všetko musí byť financované a Európska únia musí poskytovať tie verejné statky, ktoré musia byť financované výrazne. Ďakujem opätovne za možnosť, že som mohol prehovoriť. Eh, stretol som tu mnohých bývalých kolegov, eh, čo ma teší z Európskeho parlamentu. Ďakujeme pekne za toto stanovisko. Teraz pani Simonite. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať za tú príležitosť eh, hovoriť pred týmto publikom. Je rozhodujúce, ak chceme čosi urobiť s rozpočtom EÚ získať e, zapojenie národných parlamentov, pretože v konečnom dôsledku rozpráva tu v Bruseli alebo v Štrasburgu neprebieha, ale e, v našich celých krajinách. Musím povedať, že ako bývalá ministerka financií si môžem spomenúť, si viem spomenúť, že mnohí občania nevedia presne, čo dostávajú za národné prostriedky. U nás bola taká anekdota, že ľudia si naozaj mysleli, že väčšina rozpočtu sa použije na administratívne zdroje, vyplácanie platov na ministerstvách a v raditeľstvách a tiež na obranu, pretože, ale pritom je to opak, to sú tie najlepšie menšie rozpočtové linky. Ľudia ešte menej vedia o tom, ako sa používa európsky rozpočet a ako vzniká. A je tu tá zložitá rozprava, ktorá by sa mohla ešte viac e, rozdúchať pre e, e, účely domácich volebných kampaní. Veľmi ľahko sa útočí na európsky rozpočet, keď ho nikto nepozná Nevidím tu nejaké výrazné rozdiely v rozprave o európskom rozpočte alebo pokiaľ ide o národné rozpočty, pretože ten koncept je stále ten istý. Je to finančné pozadie, finančný plán pre vaše ambície, úlohy, ktoré chcete dosiahnuť. Samozrejme, ale ako náhle sa dostaneme k úlohám, ktorú chce dosiahnuť EÚ, máme toto historické zloženie veľkého dôrazu na spoločnú polnospodárskú politiku. Niektorí ľudia to radi nemajú, iní zase nie. Kohezné politiky ďalej. Zasa niektorí ľudia si myslia, že je to plýtvanie. Ja som z koheznej krajiny a nikdy by som takýto názor nepodporila. V oboch prípadoch je tu však mnoho prípadov, kde tieto výdavky by sa dali použiť e, účinnejšie, a priniesli by viac pridanej hodnoty, ale sú to však výzvy nové a nové reality, ktoré sú pred nami. Digitalizácia, energetika, integrácia, integrácia energií, inf, integrácia infraštruktúr, migračné otázky. Všetky tieto nové politiky, nové hrozby, nové okolnosti ak e, sa EÚ má zúčastniť na, tom, e, na týchto oblastiach, e, tak tie oblasti musia byť financované. V národných rozpočtoch sú tiež situácie, kde sú ambície plniť politiky, nemáte však dostatočné zdroje, stáva sa to, ale býva to i horšie, keď je tá situácia na celej európskej úrovni. Na európskej úrovni môže byť E, ekonomika, kde sa implementujú politiky, že ak by krajiny ich mali implementovať osamelé, tak by v konečnom dôsledku použili viac prostredkov ako keby to robili spoločne. Takže ak hovoríme o úlohe rozpočtu, tak možno ju vnímať z viacerých perspektív pr- úloha pre EÚ ako takú, to je finančné pozadie implementácie politiky EÚ. Pre členské krajiny je to iné. Niektoré krajiny sa pozerajú na rozpočet EÚ ako na zdroj prinášania verejných statkov, verejných hodnôt. Ďalšie krajiny by sa na to pozerali ako plýtvanie E, tu sa pozrieme na otázku návratnosti e, tej samotnej súvahy všetkých tých klišé, ktorý, ktoré používame, keď diskutujeme o rozpočtoch. Podľa mňa je tu veľká potreba nielen reformných e, myšlienok, ale tiež myšlienok o tom, ako tieto reformy môžu prejsť k občanom ktorí si momentálne bohužiaľ neuvedomujú dostatočne úlohu rozpočtu EU, ale v skutočnosti sú plní predsudkov a presvedčení e, nesprávnych v krajinách, ktoré si myslia, že e, platia viac, než dostávajú. Hoci tie rozdiely by e, v kalkulácii by ukázali, že e, je to príliš pramočiare a zavádzajúce. A keď sa potom pozrieme ďalej na ak by som sa mala pozrieť na záver svojho príspevku, je tu ešte paralelná otázka, kde eurozóna takisto asi premyšľa o fiskálnej kapacite eurozóny. Je tu koherencia medzi úlohami, medzi rozpočtom EÚ pre celú EÚ a tiež fiskálna kapacita, akokoľvek by to bolo pre eurozónu. Je to niečo, čo na čo sa treba pozerať a treba vidieť e, súlad a koherentnosť v prospech všetkých v Európe, celú európsku ekonomiku. Ďakujeme, ďakujeme všetkým štyrom rečníkom e, za obsah ich vstupov, ale tiež za to, že sa držali e, vyčleneného času. Okryli sme teda dosť veľké, dosť veľké bloky tém, rôzne názory. V určitých prvkoch bola, boli názory podobné, inde boli názory rozdielne, to je samozrejme oprávnené. Ešte snáď jedno slovo, kým dám slovo e, prvým e, autorom otázok. Myslím si, že e, hoci to explicitne nezaznelo, tak my všetci, a myslím si, že vieme, že rozpočet EÚ je len malým zlomkom všetkých verejných výdavkov v Európe. Asi 2 všetkých verejných výdavkov v Európe e, prichádza práve prechádza rozpočtom EÚ. Celkom správne predseda povedal vo svojich úvodných slovách, že mandát skupiny a diskusie nie sú o tom, či táto veľkosť, toto 1% HDP EU je adekvátne pre budúcich 5 rokov, 20 rokov. To je na diskusiu, ktorá by sa mohla postupne vyvíjať. Myslím si, že momentálne Táto čiastka sa poskytuje krátkodobo, hoci je tu táto diskusia. Veľa sa diskutuje o tom, ako tieto výdavky by boli najlepšie na úrovni EÚ. Čo je pridaná hodnota EÚ? Čo, je, čo sú verejné statky EÚ, e ktoré by sa dali demonstrovať ako oblasti, ktoré sa oveľa lepšie dajú robiť na európskej úrovni, ktoré majú tú nadnárodnú úroveň. Všetci e, tým či oným spôsobom, o tom ste hovorili, migrácia a bezpečnosť, všetky to, všetci ste to spomenuli a každý to vnímal ako príklady, živé príklady verejných hodnôt. Sú tu však i ďalšie, hovorilo sa o eure. Toto, myslím si, zasahovalo do čierneho z každej strany. určite sa to dotkne i terajšej diskusie. E, prejdem k prvej, e, prvej otázke a jej autorom je pán Savary. Ďakujem veľmi pekne. Ja zastupujem Francúzske národné zhromaždenie a tu s mojim kolegom. Ja by som e, chcel položiť pár otázok a, a tiež pár technických otázok o tom, ako využiť tie nástroje flexibility, manévrovací priestor, ako financovať nástroj pre mládež, ako financovať nástroj spolupráce s Tureckom pre migráciu. To sú dôležité otázky. No a problém, ktorými sa stretávame, a tiež chcem povedať, že Európa nie je spojená v kríze. Kríza od roku 2008 posilnila ten medzivládny systém a medzivládnu spoluprácu. Rozpočet, o ktorom dnes hovoríme, je rozpočet spoločenstva. A, takže vidíte tendenciu medzi medzivládnou spoluprácou a metodou spoločenstva, a ten rozdiel, ktorý dnes vidíme. No a otázka, ktorú si kladieme v Francúzsku, ako formovať rozpočet EÚ, ako myslíte, že by sa situácia dá zohľadniť v súčasnom eh, rozpočte. Mm, je jasné, že Európa je v kríze a treba si klásť štruktúrálne otázky. Nelen... to je teda prvá otázka. Druhá otázka, ktorú by som rád eh, stručne položil. Čo si myslíte, alebo je tu pocit, že európsky rozpočet, aj keď metóda je legitímna a možno zaujímavá, je, nedokáže reagovať na súčasné výzvy Napríklad eh, spoločná poľnohospodárska politika. Eh, dnes, dnes eh, značný, rozpo, rozpočtu ide do tejto oblasti. oblasti. No a všetko darí, tak subvencie sú normálne a keď sa nedarí, tak subvencie sú výnimočné. Nedokážeme našu politiku prispôsobiť na radikálne zmeny poľnohospodárskeho sektoru, ktoré boli spustené, takže tí, ktorí by radi čerpali subvencie, aj môže boli náročným pravidlám a tým, ktorí sa nevíno, a vo Francúzsku je situácia iná, 10 miliard eur, no a polnohospodári nedokážu, nedokážu prežiť, takže vieme si predstaviť, že treba zmeniť orientáciu politiky, ale povedali nám nie je to finančný výhľad na, je to roky, no a s tým sú spojené záväzky. Takže je to veľký problém, eh, ktorý podľa mňa diskredituje eh, dnes rozpočet a kladie veľmi náročné otázky. Ďakujem pekne. A pán Savary z Národného zhromaždenia Francúzska. Ďalším rečníkom je pán Baluaras z gréckého parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. No, konečne diskusia, ktorá spája zastupcov Národného parlamentu o budúcnosti európskeho rozpočtu. Dámy a páni, myslím, že nebudem preháňať, keby som povedal, že toto je diskusia o budúcnosti Európy. Nie... Myslíte, že budúcnosť Európy by mali tvoriť, 22, eh, tvoriť 28 eh, účtovníkov alebo účtovníci niektorých krajín. Hovorím o účtovníkoch, ktorí si myslí, to je nejaká hra. No a v konečnom dôsledku je tá strana tých porazených, ktorí dostanú zlé podmienky a to sú tí najslabší väčšinou. To hospodárske a sociálne otázky nie len, nie len myšlené otázky. Hovoríme o spravodlivosti, o sociálnej kohezii, ale len o tom hovoríme. Pozrime sa na rozpočtové škrty pre zdravotníctvo, vzdelávanie, zamestnanosť a kultúru kultúru, čo nedávno prijala rada, ak eh, robíme toto, ako budeme bojovať proti chudobe. Eh, skutočne nás nepokojuje chudoba, ako pomôžeme tým krajinám, eh, ktoré sa riešia príliv zúfalých utečencov. Môžeme to skutočne urobiť s nejakými účtovnými trikmi. Európska únia ešte stále znáša následky hospodárskej krízy, na rozdiel od na rozdiel od USA, kde kríza začala v rovnakom období. Takže ako um, sa s tým vyrovnáme? Hlavne tie krajiny, e, ktoré boli veľmi vážne zasiahnuté. Dámy a páni, a e, ďalšia vec, ako využijeme nové finančné nástroje. Budeme mať e, taký pohľad účtovnícky, alebo sa na to pozrieme zo sociálneho hľadiska. Je to aj o zmluvách. E, Nemecko má nadbytok 8 HDP, čo porušuje zmluvy. Takže čo urobíme v tomto? Myslím, že to najhoršie nás ešte len čaká a musíme byť opatrní. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky. A slovo teraz dostane poslanec alebo poslankyňa Európskeho parlamentu pani Izabel Toma. No, dobrý deň. Ja by som na úvod chcela poďakovať predsedovi pracovnej skupiny na vysokej úrovni Montimu, ktorý nás tu zjednotil v rámci tejto iniciatívy. No a ja som si vypočula všetkých rečníkov. No a hovorí sa tu o európskom rozpočtu, o jeho užitočnosti. No a hovorilo sa už o politike koheznej politike. Ja by som chcela pri, pripomenúť, že Európa potrebuje investovať do koheznej politiky a navyšovať eh, rozpočet, pretože eh, máme 800 miliárd, čo nie je zanedbateľné v období, v ktorom sa nachádzame. Po druhé, je to tiež nástroj vyrovnať eh, a, zrovnávať regióny Európskej únie a je to podmienka nášho spoločného projektu no a realite. by som chcel povedať, že keďže nemáme prostriedky s malým rozpočtom, len smiešným rozpočtom Európskej únie, ktorý je veľmi nízky a nedokážeme eh, čeliť novým prioritám, eh, novým potrebám, ktoré potrebujeme, hovorím, alebo hovoril sa o bezpečnosti, investíciách, zamestnanosti mladých, hraniciach, ochrane hraníc, energetických zmenách a klimatických zmenách. A pretože nemáme prostriedky s tým rozpočtom, ktorý máme, tak škrtáme priority. Ja nehovorím o polnohospodárskej politike, pretože ja som z Francúzska, nemôžem uh, povedať, že je to priorita. No a taká, povedal Žil Savary, taká je potrebné, sú potrebné zmeny a pre otázky, ale otázky potravinovej e, samostatnosti sú rovnaké, rovnako dôležité ako otázky energetickej samostatnosti. Ja by som chcela položiť tri otázky Stručne najskôr otázka transparentnosti, o ktorej sa hovorilo, čo mne sa zdá, centrálne rada by som tiež povedal, že táto otázka, otázka transparentnosti, v prvom prípade sú zodpovedné členské štáty, rokovania sú netransparentné, sú desiatky výnimiek. Po druhé, tiež chcem povedať, že nemôžeme pokračovať národné rozpočty funkcionovať, Takže máme spoločný rozpočet hľadať a vlastné zdroje. No a e, tiež by som chcela povedať, a tretia téma, myslím, že tiež všetci spolu musíme uvedomiť kontext krízy, v ktorom sa nachádzame, tie obrovské výzvy a pri mne ich riešiť a nesmieme zabúdať na to, čo robí náš spoločný projekt a totiž, že je podstatou a to je rovnosť nás všetkých, rovnosť medzi našimi regiónmi a tiež musíme to aplikovať pri financovaní. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a ďalšia otázka alebo vyjadrenia je pani Gigane z parlamentu Lotyšska. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, ja by som sa rada vyjadrila k, ku koheznej politike. Ja rada by som povedal, že niektorí paneli povedali, že kohezná politika e, je veľmi dôležitým e, verejným srdkom, ktorý vytvorila Európska únia. Tí, ktorí sú skeptickí, rada by som vás e, pozvala do koheznej krajín, napríklad do našej krajiny, do Lotyšska a Videli by ste, že počas 12 rokov nášho členstva v EÚ naša krajina sa skutočne zmenila. Zmenila sa z bývalej sovietskej komunistickej krajiny na modernú západnú krajinu s modernizovanou infraštruktúrou a čo je tiež dôležité regionálne vyváženú, pretože kohezná politika umožnila našim mestám a regionám, aby sa rozvíjali. Takže myslím, že toto je skutočne veľmi dôležitý Ehm, dôležité verejné blaho, verejná služba. No a hm, to, čo povedal pán Šulc o priateľoch kohézie, ja si myslím, že všetci z priateľov kohézie si veľmi dobre uvedomujú, že kohézna politika bude musieť eh, v istom momente zmeniť alebo prestať a preto je teda dôležité, aby sme teraz hovorili o tom, ako ju zmeníme, aby sme to udržali, spravili udržateľne, predvydateľným spôsobom. Už teraz si stanovíte harmonogram, pre znižovanie transferov, pre infraštruktúrne investície do krajín, ktoré z nej tak profitovali. No a ďalej by som skutočne chcela súhlasiť eh, s panelistami, ktorí povedali, že tu čoraz viac eh, požiadavek Európskej rady, čo sa týka nových politických oblastí, Európska únia by mala zohľadať čoraz aktívnejšiu úlohu. No my eh, sme čoraz, teraz my žiadame od pani Mogherini, aby realizoval aktívnu zahraničnú politiku, chceme dobrú migračnú politiku na úrovni EÚ, no a podobne chceme bojovať proti terorizmu a riešiť ďalšie otázky. Ale musíme si skutočne uvedomiť, že európsky rozpočet je veľmi malý, takže my musíme začať hovoriť o vlastných zdrojoch a vlastných zdrojoch príjmu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja musíte trvať na tom, aby ste dodržiavali pravidlo dvoch minút, pretože ešte nás čaká pomerne veľa otázok a aby som umožnil alebo dal ešte pár minút každému panelistovi na to, aby zareagoval alebo vyjadril sa na záver. Ďalším rečníkom je Paolo Guerreri z Talianského senátu. Ďakujem veľmi pekne. Ja myslím, že doteraz všetci panelisti sa zhodli na tom, že potrebujeme reformu rozpočtu EÚ. Jeden z najdôležitejších dôvodov je zloženie, ktoré je veľmi statické. Stále financujeme eh, politiky pred desiatimi, desať ročiami, ale stále neprebehla eh, závažná eh, hodnotenie hľadiska subsidiarity európskej pridanej hodnoty. Takže vo svetle týchto vecí a potreba reformy sa zdá byť jednoznačná. No a aj zohľadom na mnohé krízy, ktoré spadli na Európu. Európa nepotrebujú pracovné miesta, ktoré si vyžadujú investície a inovácie. Európska reakcia je, je dôležitá na zaistenie našich eh, hraníc, aby naši občania e, mali ochranu a bezpečnosť, ktorú potrebujú. A ako povedal prezident Monty, toto sú európske verejný, verejný statok a čo je veľmi dôležité, Európska únia je dôležitá, aby sme dokázali týmto výzvam čeliť. čeliť. Potreba reformy je jasná, ale tiež je veľkou výzvou kvôli rovnováhe medzi národnými záujmami, ktoré sú reflektované v rozpočte a my musíme jasne povedať, že reforma rozpočtu je taký hlavolam Takže my musíme budovať flexibilný moderný rozpočet, ktorý je prepojený s našou, našimi politickými a strategickými prioritami. Ale aká je to pravda, tak je dôležité, akú funkciu alebo ciele potrebuje chceme dosiahnuť. A na to, aby sme zodpovedali tieto otázky, potrebujeme odpovedať aj iné otázky, ako budú financované. A moja kľúčová otázka pre panelistov je, že nemyslíte, že iné rôzne funkcie si vyžadujú úplne iné typy rozpočtových a finančných zdrojov, príjmy a výdaje by mali byť zažované spoločne v akýchkoľvek diskusiách. Toto druhu ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, eh, opätovne z Európskeho parlamentu, pani Gardia Zabal. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som na úvod chcela povedať, eh, že úplne súhlasím s tým, čo povedala eh, kolegyňa z Lotyšska. Treba vlastnými očami vidieť pokroky, ktoré priniesla kohezná politika, ale sú aj iné krajiny, ktoré nepatria do väzných krajín a aj tie majú však a, majú výhody z pokroku v kohezných krajinách a, a pokroky v kohezných krajinách a prospeli všetkým 28 krajinám. No, povedané všeobecne myslím, že a, nemôžeme Eh, s Európskou úniou, keď máme rozpočet 1%. A to musíme zmeniť. A čo chceme ale zmeniť, keď eh, máme len 1% hrubého národného dôchodku? No, my nemôžeme mať kvalitatívne, eh, vysoko kvalitatívne potraviny, bojovať proti klimatickým zmenám, kohezná politika v tých najmenej rozvinutých krajinách, infraštruktúra, investície a inovácie nemôžeme postupovať proti nezamestnanosti mládeže. Ale dnes musíme prijať aj, aj s utečeneckou vlnou. Čiže s tým rozpočtom 1% je to veľmi náročné. teraz sa hovorí ešte o ďalšom krátení. A jedna vec je ešte nespravodlivá, a totiž, že Európska únia si vyžaduje a, a žiadame o nej dokonalosť. My sa nemôžeme spraviť žiadnu chybu v rámci žiadneho projektu. Nemôžeme sa nikdy míliť, e, keď ide o financovanie projektu, pretože naše vlády, naše členské štáty e, samozrejme sú bezchybné a je pokrytecké žiadať o Európskej únie niečo, čo nežiadame od vlastných vlád a parlamentov. Ďakujem pekne. Pán Westlund teraz zo švédskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz pri týchto diskusiách. No a teraz je jasné, že v Lisabonskej zmluve eh, je jasné, že máme úlohy na určité úrovni a preto je dôležité, aby sme ich plnili. Ale to je tak, že vo švédskom parlamente sa diskutuje o tom, aké, ako zvládate eh, výdaje hľadne migrácie, ochrany hraníc a tak ďalej. Je potrebné brať niekde inde, ale táto diskusia úplne chýba. Ja som bol na Európskej konferencii, kde sa hovorilo o týchto otázkach už 14 eh, rokov a vždy dospie k rovnakej veci. Európsky parlament povie, že treba povedať svojim vládam, aby platili viac peňazí. No a okrem toho hovoria, že musíme mať viac, väčší vplyv na európsky rozpočet. Inak chýba demokratická rovnováha. Ale, drahí priatelia, aj my sme Európania aj my zastupujeme našich občanov a musíme diskutovať o podobných otázkach. Aj my sa musíme starať o to, aby sme mali pokryté e, všetky naše náklady z nášho rozpočtu. Takže práve e, takáto diskusia sa v Európskej únii príliš nevedie. A tam sa len hovorí, že stavíme rozpočet a toto ma trochu štve a myslím, že táto debata mi mala prebehnúť, aby som ju privítal, aby sme prediskutovali, ako majú vyzerať priority v jednotlivých oblastiach a ako v budúcnosti má vyzerať rozpočet Európskej únie, tak aby sme diskutovali o tom, čo je vhodné a čo nie je vhodné pri všetkých záväzkoch, ktoré máme, že ich musíme aj zaplatiť. Ale krajina, ktorá je čistým placom, je to pre našich občanov veľmi závažná otázka. Next is uh, e, Mr. Brilante Di Pán Brilante Díaz z portugalského parlamentu je ďalším rečníkom. Dobré odpoludne. A teraz budem hovoriť po portugalsky. Takže ešte raz dobré odpoludne. Otázka rozpočtu je otázka, ktorá sa musí riešiť aj z pohľadu cieľov. Európsky občania majú dnes očakávania. Očakávania, že Európska únia dokáže v rámci svojich hraníc, svojho ich ho vysosného územia zabezpečiť istotu a rozvoj. A keď európsky rozpočet to nedokáže alebo má slabé miesta aj v dôsledku politických rozhodnutí e, alebo pretože nie sú rozpočtové prostriedky, a keď európsky rozpočet nedokáže riešiť tieto problémy, takto e, má zlý dopad na vnímanie občanmi, ktorí si myslia, že nedokáže EÚ riešiť svoje problémy. Takže európsky rozpočet musí zodpovedať výzvam, pre ktorými stojíme. A nie je to tak. Máme Schengen, máme mis- e, migračnú politiku, máme medzinárodnú spoluprácu, máme e, aj konvergenčnú politiku, politiku súdržnosti. To všetko je nám dôležité a preto chcem povedať jednu rozhodujúcu vec. Táto diskusia o vlastných prostriedkoch sa nemôže do nekonečna odkladať. Musíme dosiahnuť pokrok. Ako nedosiahneme, tak sa posilní nacionalizmus a posilnia sa demagógovia a európske približovanie, európska mierová politika budú toho obeťou. Zdáme sa toho, pretože nedokážeme zrealizovať reakcie na tieto výzvy. Ďakujem, ďakujem. Ďalej, pán Denano z Európskeho parlamentu, nech sa páči. Ďakujem. Teší ma, že e, konečne Európsky parlament hovorí o príjmoch. E, Európsky parlament E, momentálne nemôže hlasovať o príjmoch, môže hlasovať len o výdavkoch. S pod zrakom komisie. Uvedomme si, že Európsky parlament si má ale súčasne plniť svoje demokratické záväzky. Uvedomme si, že pri 1% HDP musí vyplniť všetky potreby spoločenstva, sme o tom hovorili, polnohospodárstvo, susedská politika a tak ďalej. A e, to všetko si vyžaduje, samozrejme, že Európa si musí e, požičiavať, ale, alebo musí požičiavať, ale e, to musí byť aj prísľub návratnosti. Preto potrebujeme novú formu rozpočtov s vlastnými zdrojmi, ktoré Európskemu parlamentu dajú prostriedky, možnosti získať novú dôveru Európanov. The next, uh... Ďalším rečníkom je pani Kita z portugalského parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Nesmieme zabudnúť na jednu vec súčasný viacročný finančný rámec do roku 2020 je menší, ako boli rozpočty v predchádzajúcich rokoch. Došlo k zníženiu súdržnosti a územnej politiky. Viac sa dáva na bezpečnosť Zda a peniaze pre politiku súdržnosti nemá. Dochádza tu k oslabeniu a integrácia sa ako keby realizovala len kapitalistickým spôsobom. Kohezia nezohráva žiadnu úlohu. Takto nezosiahneme Európsku úniu zamestnancov, ale Európsku úniu panstva sa silnejšie nad slabšími a tí, ktorí už najviac trpeli na základe tejto hlbokej krízy Európskej únie, tí musia najviac platiť. To, na tým sa treba za, myslieť. Potrebujeme priame príspevky na základe na dôchodku príjmu. A to všetko musí byť základom e, súdržnosti a rozpočtu EÚ pri prepracovaní viacročného finančného sa potrebujeme ho prepracovať viac príspevkov členských štátov, vyzbierať, aby sme mali dobré východisko pre prerozdeľovanie v rámci alebo rozdeľovanie v rámci EÚ a finančné prostriedky a to, že stále viac sa pracuje s financiami mimo rozpočtu EÚ, to nemôže predsa ďalej takto pokračovať. To je totiž zvýhodňovanie tých najbohatších krajín a oslabovanie najslabších krajín. Nepotrebujeme Európu pevnosť, potrebujeme jednotnú Európu. Teraz máme v Európskej únii a v jej politikách určité rozpočt, rozpory. Teraz pani Manka. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by sme si mali naozaj vyjasniť to, že ak občania budú mať pocit, že európsky rozpočet je nezmyselný, tak určite nebudú súhlasiť s tým, aby tam išli vôbec nejaké finančné prostriedky. A to dnes tu takéto niečo aj zaznelo. A skutočne, keď si pozrieme, že naozaj 94 prostriedkov z európskeho rozpočtu sa vráti do členských krajín alebo ide na, na rozvojovú pomoc, tak je to obrovské číslo. A iba maličká časť 6% ide na dvor auditorov, Európsky súdny dvor, ombudsman, rada, komisia a ďalšie inštitúcie, tak to je zanedbateľné. A keď sme hovorili o dvoch sídlach Európskeho parlamentu, tak Európsky existujú tu nejaké prístupové zmluvy, ktoré, ktorými vznikla Európska únia a to zmenia iba hlavy štátov. Čiže jediná cesta je, aby sme vplývali na hlavy štátov, aby sa dohodli a dali nejakú ponuku niekomu, aby to bolo jednomyselné. Iná cesta nie je. Európsky parlament má tiež k tomu svoj názor. Keď si pozrieme, že európsky rozpočet je investičný, tak si pozrieme, aké sú to efekty. Keď napríklad my sme vytvorili Európsky fond pre strategické investície a dáme do neho 16 miliard eur, ako e, rozpočet a ten nákumuluje a vytvorí, pritiahne ďalších 240 miliard eur vo forme dlhodobých investícií od súkromných a ďalších investorov a plus 75 miliard eur pre malých a stredných podnikateľov, ktoré potrebujú peniaze, lebo iba 4 malých a stredných podnikov má dostatok zdrojov, aby mohli fungovať, tak je to vysoká efektívnosť. Keď sa pozrieme na e, kvalitu rozpočtu Európskej únie, a na to, že chybovosť rozpočtu je menšia ako 4 a radí sa medzi 8 najmenej chybových projektov na, na celej našej planéte, tak, tak nemôžeme hovoriť, že tu sú, tu sú vlastne zlé veci, aj keď je samozrejme čo zlepšovať. Čiže dôležité je to, že my máme spoločnú stratégiu, Európsky parlament, e, Rada, Komisia, a táto stratégia hovorí, ako najskôr a najrychlejšie naštartovať zamestnanosť a rast do roku 2020, lenže máme stratégiu a na ňu nemáme dosť peňazí kvôli tomu, že štáty niekedy politicky nedávajú, neplnia svoje záväzky. To znamená, to tak, takto nemôže ďalej fungovať a musíme prejsť na systém efektívny, ktorý prinesie iné zdroje do európskeho rozpočtu, také, ktoré samozrejme daňovo nezaťažia ostatné členské krajiny. Thank you. The last question or statement. Posledná otázka, a vyhlásenie má pán Rodríguez z Národného parlamentu Portugalska. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Sú to náročné časy, ktoré žijeme a vyžadajú si energetickú reakciu nielen únie, ale každého členského štátu. Chcem pripomenúť niektoré diskusie, ktoré zazneli a na niektoré príspevky. Politiky potrebujú väčšiu koordináciu, hovorím tu o odvetvových politikách, o širokom rade politik, oblasť bezpečnosti, migrácia a podobne. Takže keď hovoríme o rozpočte, tak nemusíme nevyhnutne hovoriť o veľkom rozpočte. Keď chceme silnejší rozpočet, potrebujeme väčšiu koordináciu a EÚ musí mať výsledky svojich politik, ktoré sú už stanovené, ktoré už existujú a musíme ich konkretizovať. A tu hovorím o dôležitých reformách, ako je napríklad úplná realizácia bankovej únie, energetickej únie. Takže ide tu najmä o konkretizovanie, vykonanie toho, o čo, čo už je odsúhlasené vo väčšine politik. A napokon máme veľký koncenzus v tom, že EÚ priniesla mnohé prínosy regiónom, celému svetu a je na nás, aby sme tento projekt bránili, ochránili práve v týchto náročných časoch a zabezpečili jeho ďalší pokrok. Ďakujem. A Takže sa nebudeme teraz e, vraciať k panelistom. Máme už len 10 minút na záver e, tohto panelu a preto požiadam každého panelistu, aby veľmi stručne e, povedalo, povedali niekoľko slov na záver a urobíme to teraz v opačnom poradí. Nie tak, ako sme začínali. Takže pani Simonide. Bola to veľ, bolo to veľmi zaujímavé, inšpirujúce kolo vstupov. Niektoré boli skôr vyhlásenia, niektoré boli otázky, niektoré vyzývajú k zamysleniu. Takže v súčasnom rámci máme aj mnohé dobré veci, aj realizáciu politík a podobne. A samozrejme, že môžeme robiť veci vždy lepšie v rámci milovanej aj koheznej politiky, i keď si myslím, že tu nemôžeme hovoriť už o e, lietadlách v strede ničoho, pravidlá sa už veľmi zmenili. Samozrejme, vždy sa dajú veci zlepšiť, môžu byť efektívnejšie, môžeme efektívnejšie využívať fondy, ale nemôžeme uniesť, utiec skutočnosti. Prichádzajú nové výzvy, nové otázky, ktoré môžeme riešiť spoločne a rozpočet EÚ nemá byť vnímaný ako taký problém, že niektoré krajiny chcú zdaňovať svojich občanov menej ako ostatné krajiny. Rozpočet EÚ by nemal vlastne vyplniť medzeru, e, ktorá existuje v rámci e, jednotlivých členských štátov. Jednoducho je mnoho oblastí, kde, by, kde ekonomika e, veľkých množstiev môže pomôcť bez ohľadu na to, ako kraj, aké veľké sú krajiny, aké, akú silnú majú sociálnu politiku a podobne. Jedna vec je aj dôležitá. Jeden rečník spomenul, že potrebujeme reformy, aby situácia nehrala do rúk populistom. Ale ja si myslím, že to, ako riešime reformu, je tiež veľmi dôležité, pretože vždy je, aj reforma môže hrať do rúk populistom. Zmena vlastných zdrojov, priame zdaňovanie európskych občanov, napríklad to nie je ľahká téma. A aj to môže byť e, zbraňou v rukách na manipuláciu, dizentipratáciu a podobne. Takže sa musíme dvakrát zamyslieť a hĺbšie zamyslieť nad tým, ako toto posolstvo vysleme do európskym občanom, aby pochopili reformu a prijali ju. Ďakujem. A teraz pán Dajanu. Dovolte, aby som povedal, že rozpočet EÚ nie je DEU ex machina. To nevyrieši problémy v európskej oblasti a mne je to veľmi jasné, ak rozpočet EÚ nebude sprevádzaný rozumnými vnútroštátnymi politikami, sme odsúdení na zánik. Proste európsky rozpočet nedokáže riešiť e, všetky nerovnosti, naštartovať rast všade a podobne. Európsky rozpočet má svoje vlastné poslanie, ktoré je užitočné. A po druhé, to je taká irónia nášho veku. V dobe, v čase, keď vychádza, máme toľko nových naliehavých e, situácií, naliehavých e, požiadaviek na rozpočet a potrebujeme rozpočet EÚ, tak vidíme rastúcu neochotu národných vlád poskytnúť takéto financie. Je to ironia, ale je to realita, je to protiklad a musíme ho e, vyriešiť. Fond súdružnosti majú, je verejným do, blahom. predsa mnohé krajiny vstúpili do EÚ a miera diverzity v EÚ je naozaj veľká. Vidíme tu túto rozdielnosť v rámci štátov aj v EÚ. Ak to neakceptujeme, tak sa, tak sa zavádzame sami seba. Potom nové priority. Min, návrh ministra Šojbla je rozumný podľa mňa. Niekedy rozpočet EÚ nestačí. To musíme akceptovať. Existujú aj e, iné spôsoby financovania a niekedy to treba akceptovať. Napríklad medzinárodná pomoc Afrike, to je predsa otvorený koniec. Tam nehovoríme o desiatkách miliónoch e, eur. Predsa to môže skončiť v 100 miliónoch, miliardách miliónov a my si klameme, ak to nepovieme otvorene. Súčasná kalamita s utečencami, ja nehovorím, to je malá epizóda, ak nebudeme venovať pozornosť tomu, čo sa stane. Takže to je rozpočet a jednoducho rozpočet EÚ musí byť prepojený s národnými rozpočtami. A Napokon, ja si myslím, že Grécko, a to je môj osobný názor, to nesúvisí s rozpočtom EÚ, ale ja si myslím, že Grécko potrebuje reštrukturalizáciu. Teraz pán Tonini. E, ďakujem, pán predseda, budem veľmi stručný. momentálne európska hra nie je, e, nie je e, hra s nulovým výsledkom. Môže to byť hra s negatívnym výsledkom, lebo tu ide o niektoré kľúčové témy, záujmy, veci, ktoré sa týkajú všetkých, tak, všetkých 550 miliónov európskych občanov. Nikto nie je v situácii teraz, aby to dokázal riešiť sám. Členské štáty, pretože sú primalé a EÚ, e pretože nemá tie zdroje. Takže si myslím, že musíme to všetko prekopať v oblasti verejných výdavkov Európy. To je niečo, aby sme dosiahli vzájomnú komunikáciu. Musíme dosiahnuť prepojenie štátnych rozpočtov a európskeho rozpočtu. A čím viac budú zapojené európske parlamenty do tohto projektu, tak ako dnes popoludní, tak o to viac šanci máme na úspech. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Mulder. Som veľmi rád, že tu máme takúto diskusiu so všetkými poslancami. To sa mi veľmi páči. Je jasné, že vieme, že sú určité priority. Bezpečnosť, migrácia, klíma, a kontrola hraníc. A potom sú tu aj tie ďalšie činnosti. A nie je si ľahké z tohto všetko vybrať, čo máme robiť a nemôžeme povedať stále len viac, viac a viac. V mojom domovskom parlamente máme mnoho politických skupín, ktoré chcú zažiť kolaps Európskej únie. Máme takéto politické skupiny v našom parlamente, snažia sa škodiť Európskej únii. Ja bojujem proti ním, a keď som tu, tak niekedy vidím ľudí, že pre každý problém, ktorý existuje, je Európska únia riešením. A to tiež živý euroskepticizmus. To chcem povedať a dúfam, že skupina okolo profesora Montyho e, to zohľadní. Ďakujem. Myslím, že sme mali veľmi dobrú, plodnú, bohatú diskusiu. Nemyslím si, že tu že by sme zabudli na niečo dôležité. Ako som už povedal, je tu konvergencia, zbližovanie sa v niektorých týma, témach, je tu divergencia v niektorých iných témach. To je legitimné. Bolo to veľmi užitočné, že sme v rámci tejto konferencie e, spojili poslancov vnútro, národných parlamentov, Európskeho parlamentu a členov skupiny na vysokej úrovni. Je to dobré, pretože počujeme rôzne hlasy z Európskeho parlamentu a z národných parlamentov a to je dobré. Tiež vidíme, prečo výber predsedu e, skupiny na vysokej skupiny bolo úlohou pána Montyho. Je to veľmi ťažká, veľmi dôležitá, veľmi náročná úloha a myslím, že už teraz veľmi dobre môžeme vidieť, ako to bude vyzerať. Každý problém je riešiteľný aj tento a tešíme sa na vašu správu. Ale nie je to ľahký problém a myslím si, že tu nikto nepovedal niečo také, že by to nebolo dôležité úsilie a naozaj Európa, ktorá má malý rozpočet a Európa potrebuje rozpočet, môžeme hovoriť o tom, ako by sa mal e, míňať, aké dôležité sú tie, ktoré politiky, ale nikto tu nespochybňoval zatiaľ túto potrebu. To je dobre v tomto čase, v týchto dobách. Nikto nespochybňoval význam rozpočtu EÚ. A jeho využitie na to, čo od neho očakávajú európsky občania. Je to naozaj európsky rozpočet pre aktivity, kde Európa môže predstavovať pridanú hodnotu. Ďakujem všetkým rečníkom, panelistom za dobrý začiatok, ďakujem za vstupy z publika a dovolte, aby som hneď požiadal ďalších panelistov, aby sem prišli. A chcem vám povedať, že nebudeme mať žiadnu prestávku medzi týmito dvomi panelmi. Hneď začneme s so, e, panelom číslo 2. If I can ask the, the panelists. Poprosím účastníkov panelu,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 Frau May, may I ask you to take back your seats so we can start? Zaujmite prosím miesto, aby sme začali druhý blok diskusie. Ten samozrejme je venovaný téme novým e, zdrojom príjmov pre EÚ e, s otáznikom čo funguje a čo by sa malo zmeniť. Dostávame sa vlastne do centra témy. Opätovne sú tu štyria členovia panelu. Dvaja sú z národných parlamentov a dvaja sú e, zo skupiny na vysokej úrovni. Prvým rečníkom je pán Anderson z finančného výboru alebo výboru pre financie švédskeho parlamentu. Ďalším rečníkom je pán Joachim Pos z výboru pre európske záležitosti nemeckého Bundestagu. Bundestagu e, od roku 1998 a potom zastupcovia skupiny na vysokej úrovni, najprv pán Kalfin. Mnohé skúsenosti bol v Národnom parlamente, Európskom parlamente a bol ministrom i, i e, vicepremiérom. A potom Guy Verhofstadt, takisto e, e člen tejto skupiny, takisto e, bývalý premiér, poslanec a europoslanec terajší. Najprv pán Anderson, 5 minút. Ďakujem, že mám túto príležitosť dnes tu pohovoriť. Budem hovoriť švédsky. Začnem tým, že poďakujem autorom, autorom tejto správy, ktorú sme dostali spoločne s pozvánkou Veľmi zaujímavé bolo prečítať si čosi o tej e, neuveriteľnej zložitosti európskeho rozpočtu a o výzvach, pred ktorými sme. Keď sme tú pozvánku potom dostali, už tak e, niekoľko vecí sa udialo. Nie, že by sa tá zložitosť znížila, musím povedať. Skôr sa, sa tá zložitosť zvýšila Chcem poukázať na to, že sme e, sklamaní výsledkom britského referenda a práve e, rovnako tak by sme mali byť znepokojení tým, že vôbec k nemu došlo. Ide tu o legitímnosť z pohľadu európskych občanov? To je základná otázka. Ja som zo Švédska, takže snáď môžem sám seba chápať ako oponenta tejto práce. Je tomu totiž tak, že my Švédi sme často vnímaní ako tí, ktorí robia obštrukcie a ktorí pôsobia proti a že sme všeobecne veľmi pesimistickí. Chcem však tvrdiť opak. je tu i značná podpora podpora pre Európsku úniu švedských občanov. Sme veľkými priaz- priaznivcami slobôd, ktoré sú pri európskom projekte a Švédsko bolo možno jedno z tou krajinou, ktoré historicky i v súčasnosti sa najviac tešia otvorenosti Je to možno i tak, že negatívne stránky a problémy niekedy sa vymykajú z rúk. Niekedy si treba pripomenúť, že veľký úspech, ktorý Európska únia, ktorým Európska únia je, sa týka predovšetkým tvorby miera, mieru a zachovanie mieru. To, čo sa udialo v posledných rokoch, bolo takisto úspechom. Zvládanie finančnej dlhovej krízy. Kríza však e, zostáva a máme pred sebou i politickú krízu, predovšetkým na európskej úrovni. V Švédsku veríme a v Európsku úniu uvedomujeme si potenciál, ktorý e, skrýva potenciál, ktorý je e, tu v tomto kontinente, treba však kon- konštatovať, že zo švedského pohľadu sme stále skeptickí k návrhom, ktoré sú obsiahnuté v tejto správe. Švedské stanovisko zatiaľ sa nezmenilo a nemyslím si, že sa tak v, do, v dohľadnej dobe udeje. Je to stanovisko obecné, ktoré je e, všeobecne známe a zdieľajú všetky politické strany vo Švédsku. Inými slovami, nie sme ochotní odovzdať svoju národnú a daňovú kompetenciu. Kvôli časovému obmedzeniu e, nechcem ísť do detailov. Autori správy e, diskutovali o tejto problematike, ktorú by tento návrh prinášal. A snáď ešte jedna ďalšia perspektíva. Chcel by som povedať, že som jasne presvedčený o tom, že najlepší spôsob, ako navýšiť európsky rozpočet, je dohliadnúť na to, aby čo najskôr nastal rast. Tým by vlastne sa navýšil európsky rozpočet za pomoci rastu. Máme tu množstvo príležitostí aby, na to, aby sme vynaložili energiu na to, na úvahy o tom, ako rozprúdiť investície a rast. Ako trhový ekonóm si nemyslím, že treba odoberať zdroje a potom ich prerozdeľovať. Nemyslím si, že týmto spôsobom môžeme dosiahnuť rast. Skôr verím v sily, ktoré sú u európskych obyvateľov prítomné. Musíme rozvíjať vnútorný trh, rôzne obchodné prednášky, to je to, čo musíme identifikovať a čo musíme odstrániť. Okrem toho, treba vytvárať dynamickejšiu ekonomiku na základe princípu, že sme ochotní šíriť blahobyt, aby všetci e, mali prospech z rastu. ekonomickej stránky, e, ak je možné všetkých pozdvihnúť, tak to prospeje Európskej únii i jej rozpočtu. Nechcem tu vytvárať protiprúd, chcel som len svojim názorom prispieť v konštruktívnom duchu k, tej, k tomu, aby tu bola iná perspektíva. Európa má obrovský potenciál a som pevne presvedčený o tom, že dynamika v našej ekonomike je čoraj silnejšia čím viac e, bránime slobodu e, našich občanov. Podľa môjho názoru odobranie daňovej kompetencie a vzdialenie od občanov to nie je veľmi konštruktívne riešenie. Podľa môjho názoru to prispieva k silnejúcemu euroskeptizmu cizmu a k podkopávaniu legitimity európskeho projektu. Práve Európske psa a zhoršená legitimita Európskej únie, to sú podľa mňa tie najvážnejšie hrozby. To je tiež dôležitá otázka, ktorá sa týka našej práce a preto je dôležité e, na ňu upozorňovať. Ako som už povedal, nemám čas ísť hĺbšie do podrobností týchto úvah a do detailov návrhu, uspokojím sa s konštatovaním, že sa zhodujeme na tom, že ide o nesmierne zložitú problematiku. Ďakujem za slovo. The next uh, speaker is Mr. Pos. Ďalším uh, rečníkom je pán Pos. Kolegyne, kolegovia, to, že Európska únia sa nachádza v defenzíve, uh, to bolo zjavné z posledného príspevku i ďalších predrečníkov. A to nám ukazuje, aké veľké úlohy tu máme. Na druhej strane je jasné, aký počet úloh nevieme vyriešiť na národnej úrovni, ten, ten počet rastie. Či už sú to utečenci, migranti, to rastie v minulých rokoch a bolo to viditeľnejšie. Súčasne tlpí, trpí financovanie EÚ terajšou tou zmesou e, e, hospodárskych slabín, narastajúcim počtom úloh a tiež tým, že určitý počet členských krajín si u utečenskej otázky jednoducho sa bránia solidárnemu riešeniu, alebo pokiaľ ide o odstránenie o daňových osobitných ustanovení, ktoré potom idú na úkor tých e, úprimných e, plat, e, platcov daní v Európe. Sme tu v Beneluxe, sa pripomínam. Ide o to, o, o, o doplnenie príjmových zdrojov príjmov e, o nový zdroj. Nemalo by to závisieť, tento zdroj by nemal e, závisieť od e, tej situácie daných krajín a mal by prinášať pridanú hodnotu, ale ťažko si predstaviť, kolegyne, kolegovia, v terajšom politickej klíme, osobitne na základe rastúceho populizmu a nacionalizmu, platí to i pre Nemecko, si predstaviť diferencovanú diskusiu o príjmoch a výdavkoch EÚ a o pridanej hodnote. Preto som za to, aby sme sa obmedzili na tie veci, ktoré môžeme realizovať bez zmeny zmluv a tým by sme pomohli zvýšiť vieryhodnosť EÚ. Podľa mňa konkrétne zmeny sa dajú udiať v troch zmenách v oblastiach. S Brexitom a možným vystúpením krajiny odpadáva aj tzv. britský rabat, ale aj rabaty na tento rabat. A tým sa zvýši transparentnosť a spravodlivosť financovania EÚ a preto, aj keby Británia zostala, pretože možno, že to nie je ešte definitívne, by toto odstránenie rabatu aj tak malo nasledovať. Okrem toho tu boli krátkodobé rabaty pri poslednom rozhodnutí pokiaľ ide o tie da, e, pre Dánsko, e, e, Nemecko, Rakúsko v oblasti pridanej, dane z pridanej hodnoty. S nárastom transparentnosti v budúcnosti by sme sa mali zdať takýchto rabatov. Po tretie, v konečnom dôsledku môžeme i národné sadzby znížiť z 20 na 10 na obdobie pred rokom 2000. To by bol ten tradičnejší pomer Eh, k HDP. Ďalšie úvahy, pokiaľ ide o dane EÚ, tu je lepší, silnejší konsenzus o Európskej únii, ako sme ho doteraz poznali. Ak by sme však mali eh, vojsť do inej situácie, ja by som len uvítal, keby sme sa vedeli zhodnúť na daňovom riešení, tak podľa mňa by sme mali uprednostniť eh, daň z obchodných spoločností, nie nový e, zdroj príjmov. außerdem wäre eine solche Steuer Jednoducho ide o odpoveď na čoraz zloci, zložitejšiu situáciu na vnetornom trhu a tým pádom uspôsobenie našich tých systémov na požiadavky doby. Nemôžno len odmietnúť daňové riešenie a súčasne zatvárať oči pred tým, že potrebujeme viac nástrojov, na riešenie víziev, ktoré sú tu. E, podnikateľská daň by potom znamenala, e, že by to boli priami e, beneficienti na trhu a práve tým by sa prispelo k financovaní politík, návrh komisie k spoločnému vymeriavaciemu základu ukázala, aká je to citlivá otázka. Takisto zavedenie dane z finančných transakcií, ktoré stále zostáva vo vzduchu. Moja strana socialisti SPD už po roky sa angažujú na všetkých úrovniach za takúto daň. Na zbáze len desiatich krajín nie je všeobecný e, zdroj príjmov. Už a tu vidieť, koľko brzd prichádza i z, tej, z tejto sály, z tohto sálu. Nikto nechce zohľadniť, že finančná oblasť so, s čoraz rastúcejším významom neprispieva k financovaniu spoločného blaha. To je škandál. A potom otázka, či EÚ potrebuje nové zdroje príjmov a to sa dá zodpovedať jasným áno. Veda to diskutuje, ale ide o politickú vôľu. Ak toto podujatie dnes prispieje k tomu, že politická vôľa zo členských štátov, ktoré to brzdia v mnohých oblastiach, že sa posilní, tak mňa by to veľmi potešilo. Ďakujem za pozornosť. Thank you. Ďakujem veľmi pekne za zodpovedanie z niektorých otázok. No a teraz sa skutočne vstupujeme do centra problematiky a diskusie, či potrebujeme skutočné vlastné zdroje. Možno by sme robili trochu diskusie, pretože to je veľmi technická diskusia, skutočne o tom, o čom sa tu hovorí, je tu možno istá miera nerozumenia. Takže teraz sa dostanú slovo dva členovia z pracovnej skupiny na vysokej úrovni. Najskôr po mojej lavici pán Kalfín. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Kolegyne, kolegovia, ja začnem s tým, čo povedal pán profesor Sapir, že potrebujeme rozlišovať medzi tým, čo sú skutočne vlastné zdroje vlastné, vlastné zdroje, pretože oni si myslia, že to, čo je v rozpočte, to sú vlastné rozpočty. Uh, Zrej pre rozpočet a netreba o tom rozprávať. No ale skutočnosť je taká, že keď bola vytvorená Európska únia, mala byť financovaná e, z vlastných príjmov. A z príjmov, ktoré vplývajú z vytvorenia jednotného trhu. Koncom 80. a začiatkom 90. rokov 20. storočia bol zavedený nový rozpočet, to sú príspevky z národných rozpočtov, no a tento vlastný zdroj, ktorý mal byť e, taký komplementárny, a tvorí teraz 80 príjmov európskeho rozpočtu, takže každé euro, ktoré je vynaložené z európskeho rozpočtu, tak 80 centov prispieje národný rozpočet na to, aby mohli byť vykonané, zrealizované tieto politiky. No a toto nevyhnutne vytvára obrovské diskusie na národnej úrovni. No a úplne oprávnenie. No a otázka neznie, či treba hľadať nové zdroje na to, aby sme navýšili európsky rozpočet ja by som tú otázku formuloval inak. Máme by si myslieť, že európsky rozpočet mal byť viac autonómny, dostávať viacero zdrojov a dostávať menej príspevkov z národného rozpočtu, tak aby ďalší mýtus, ktorý treba uh, eh, obúrať, je, že ten nepostupuje fiskálne právomoci Eh, európskym inštitúciám. Pre každé euro vynaložené na európskej úrovni je treba štyri jednomyselné rozhodnutia európskych štátov. Čo keby sme to znišili na jedno alebo dva? Opäto, opätovne treba jednomyselnosť každého členského štátu na vynaloženie jedného, každého jedného eura z európskeho rozpočtu. Ale je potrebné rozhodovať takto štyri razy? raz keď sa stanoví všeobecný strop toho, čo sa môže vynaložiť, po druhé pri stanovaní viacročného finančného rámca, po tretíkrát eh, keď sa príjma eh, rozpočet na každý rok a po štvrtýkrát, keď eh, na záver kvôli nižším aj Európska komisia musí platiť vyššie faktory na to sú štyri rozhodnutia väčšinou jednomyselne pre každé jedno euro, ktoré sa vynaloží. Takže ak by sme toto, túto záťaž znížili a e, znížili problémy pre národné parlamenty, neznamenalo by to, že znižujeme e, kontrolu vlád a parlamentov e, o európskeho rozpočtu. Takže to treba objasniť. Nehovoríme o európskej dani. Hovoríme o národných rozhodnutiach. Baviť európsky rozpočet čimi priamými zdrojmi. A opätovne to príjmajú, príjmajú, príjmajú národné parlamenty a ide to na úkor výdavkov rozpočtu. No a väčšina členských štátov príspevok do európskeho rozpočtu je výdavok z národného rozpočtu, ale všetko, čo sa vráti späť, to sa nezapočítava. Takže čisto z rozpočtových alebo účtovných eh, hľadisk Eh, sú to len výdavky, ale nezapočítavajú sa príjme a 80 eh, rozpočtu sa, rozpočtu sa vráti členským štátom. Je úplne nesprávne, že toto je rozpočet, ktorý financuje európske inštitúcie, len 5 ide na správu a administratívu. Všetko ostatné do európskych politík, 80 sa vrácia eh, členským štátom národné oblaky, o ktorých sa rozhoduje raz za 7 rokov a to sa nezapočítava. Započítavajú sa len výdavky, ale nie to, čo sa už vráti naspäť. Takže z hľadiska transparentnosti sú potrebné vlastné zdroje. Potom by neboli eh, tie rôzne rabaty a viac ako 50 výnimiek, ktoré um, spôsobujú, že európsky rozpočet sa nedá vysvetliť. Pre mňa by bolo veľmi ťažké vysvetliť švedskému daňovému poplatníkovi, prečo alebo koľko on alebo on platí do európskeho rozpočtu. Nedokážem to vysvetliť kvôli rabatom a výnimkám, pretože európsky rozpočet, o európskom rozpočte sa nehovorí všeobecne, tak toto je výsledok mne kompromisov v bilaterálnych vzťahoch. Takže keď hovoríme o vlastných zdrojoch, hovoríme o lepšej autonómii európskeho rozpočtu, tak aby sa dá používať ako nástroj na financovanie európskych politík a priorit. Pretože teraz všetko sa stanovuje na 7 rokov. A teraz po roku 2013, keď bol prijatý, rozpočet na 7 rokov máme utečeneckú krízu, bezpečnostné obavy, treba podporovať zamestnanosť a rast. Nie sú peniaze v rozpočtu. No a rozpočia prečo? Pretože väčšina projektov je v národných obalkách a je to tam, o čom sa rozhodlo v roku 2013. A to nie je dobré použitie rozpočtu. A ja tento argument pretože všetkým občanom, ktorí majú záujem, záujem. Oni potrebujú mať transparentnosť v tom, koľko platia rozpočtu. Dá sa hovoriť o mnohých možných kandidátoch na vlastné zdroje. Nemyslím, že toto majú byť, má byť väčšia diskusia. Treba hovoriť o princípoch, či to bude um, daň z príjmu pradnického osôb, nejaká, nejaké zdaňovanie e, uhlíka pre produkty z tretich krajín, ktoré nedodržiavajú e, klimatické záväzky a tak ďalej. Je množstvo návrhov, ktoré sa dajú veľmi dobre vyargumentovať. Dôležité je, že potrebujeme lepšiu transparentnosť, flexibilitu, kontrolu národných e, štátov a vlád, ale súčasne zaňovanie dodatečnej hodnoty medzi tým trhom, so všetkými prínosmi, ktoré to má. No a na záver musíme sa skutočne baviť, zbaviť tej e, čistej bilancie, čo sa hovorí v mnohých krajinách, ale čo je absolútne nevysvetliteľné. Ja si a pamätám, keď súčasný viacročný finančný rámec eh, bol diskutované, boli informácie polskej vlády, že z každého eura, ktoré sa investuje do polskej dielnice, 80 centov ide do ďalších eh, krajín prispievateľov, čiže eh, čistých prispievateľov. Polsko má peniaze, 80 centov sa vráti čistým prispievateľom a to nie je eh, tá čistá bilancia súvaha. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Bola to prezentácia, ktorá mnohé objasnila, doplnila predchádzajúce prezentácie. No a slovo teraz dostane Guy Ferhofstadt aby sa vyjadril, vyjadril svoj názor na túto tému. Potrebujeme nový vlastný zdroj, čo by to malo byť. Ja mám podobný názor, to, čo povedal pán Kalfín aj POS. A navrhujem, Mario, aby pán POS bol, alebo Mario, aby pán POS bol okamžite členom skupiny na vysokej úrovni, pretože veľmi dobre zhrnul ten spôsob, ako aj my so, s pracovnou skupinou na vysokej úrovni vnímame tento problém. Povedzme to veľmi jasne, sme tu v tejto rokovacej miestnosti Alci de Gaspari EPP. Ja som zo skupiny Ibra, pre mňa je to trochu zvláštne, že sme tu v tejto miestnosti a hovoríme, ale je dobré, že sa nachádzame tu, pretože jeden z zakladateľov, to je, čo oni mysleli, na čo oni mysleli v momente, keď vytvorili spoločenstvo uhlia a ocele a tam keď vytvorili prvú ústavu 1952, 53, 54 Henrich von Brantano bol zakladateľom čo náhodou no, v 54. francúzskom zhromažení, eh, čo bolo v rímskych zmluvách. Budúci rok pôjdeme do, do Ríma. Takže v týchto troch prípadoch to boli skutočné práve vlastné zdroje. Zdaňovanie tovarov dovážených do Európy, zdaňovanie zahraničných polnohospodárskych produktov a neskôr DPH, daň z pridanej hodnoty. Bohužiaľ, zo štatistických údajov nie z reálnej hodnoty. To bolo v každom prípade spoločenstvo uhlia a ocele zdal aj rímske zmluvy v 57. bežný normálny príjem Európskej únie. Je to normálne, ani to akokoľvek v každom inom a Národný parlament by nikdy neprijal, že nemá, že nemá čo povedať o príjmoch. Len tu v Európskom parlamente takto pracujeme. No a prečo? Pretože medzi tým, namiesto použitia tretiny vlastných zdrojov DPH alebo možno nejaké iné nové, ako sme hovorili v programe. Vznikol problém s Veľkou Britániou, rabatom a kvôli rabatu sme potrebovali iné financovanie a zmenili sme normálne uh, vlastné zdroje na HND, čo nie je skutočný eh, vlastný zdroj, ale je to subvencia, ktorú dávajú členské štáty Európskej únie, o čem tomu, čomu nemôžu nič povedať eh, občania alebo Európsky parlament a vlády, a nie národné parlamenty. Ja som 9 rokov bol premiérom eh, Belgicka, nikdy som nemal veľké problémy eh, s príspevkom podľa HD, HND. Každý len žiadal, aby to bolo čo najnižšie a môže v konečnom dôsledku máte čo najvyššiu návratnosť a návrat a nevyužité OHND do národného rozpočtu. To bola jediná otázka. Nikdy tam nebola skutočná kontrola rozhodnutia národných parlamentov, že toto je náš príspevok na Európu. To neexistuje v národných parlamentoch, nie, nikdy to neexistovalo v minulosti. To je následok, automatická, automatický následok toho rabatu. A na to, aby sme to vyriešili, vytvorili sme rabaty na rabat, aby sme akceptovali rabaty na rabaty, a tak sme dali výnimky kohezným krajinám, povedali, že áno, nemusíte plniť všetky pravidla na to, aby ste dostali peniaze z tohto fondu alebo z tohto fondu. No a dnes sa celkovo MFF, viadročný finančný rámec európskej rodiny, je nepochopiteľný, a nepochopiteľná zlátanina 53 výnimiek na to, aby sme mali dohodu všetkých 28 členských krajín. Čiže ja sme dve výnimky pre všetky, každý členský štát pre pravidla na stane výdavkov alebo príjmov. Bolo to 42, keď Tony Blair pracoval vlastný e, väzročný finančný rámec, on povedal, už nikdy viac potrebujeme vlastné zdroje, dokonca aj on e, bol presvedčený, že treba vytvoriť jasnosť, transparentnosť a jasné prepojenie na vlastné zdroje, ale neúspeli sme, no a teraz potrebujeme 53 výnimiek a som si istý, že na budúce to bude 60 výnimiek. No a to je dôvod, aby sme zastavili túto bláznivú hru, keď už viac nehovoríme o záujme únie. Jediná vec, o ktorej sa hovorí, je, ako eh, si kúpiť eh, Veľkú Britániu, Nemecko, Polsko, aby akceptovali viacročný finančný rámec. Tak to funguje teraz. No a táto zlátanina je nepochopiteľná, nie je tu žiadne prepojenie na občanov, nie je to, nekontroluje sa to príjmy nekontrolujeme ani my, ani vy. V skutočnosti je to systém, chcem povedať, ako je financované OSN to príspev členských štátov na spoločnú prácu 80%, tak ako bolo povedané, sa vracia členským štátom 6% rozpočtu sa používa na fungovanie inštitúcií, stancov komisie a tak ďalej, a len 13 alebo 14 to je 0,134 alebo 4 európskeho HND sa používa na skutočnú európsku politiku. Takže budeme podľa toho pokračovať, to nikdy nevysvetlíme občanom a občania budú čoraz viac kritickí. A kontrola národných parlamentov o subvenciách ktoré dostávajú členské štáty, je klesať, alebo sa vrátime tomu, čo povedali zakladatelia. vrátime sa vlastným trom. Je dosť veľa víziev, možností, to urobiť. Môže to byť DPH na štatistickom základe, na reálnom základe, môže to byť iné návrhy, ktoré sú v dokumente, môže to byť daň z finančných transakcií, spoločná konsolidovaná daň z príjmu spoločná konsolidovaná a spoločne posolidovaný základ dane, tak aby sme museli mať štátnu pomoc na boj proti dlhu. To je legislatívne na národnej úrovni, takže to je dôvod, prečo prečo všetky strany, strany žiadajú, aby zasadli s národnými parlamentami, aby na budúce, keď sa bude vytvárať VFR, no o tom hovorili vy máte kontrolu toho, čo platia vlády a potrebujeme normálnu financovanie a to je možnosť vytvoriť rozpočtovú kapacitu pre eurozónu. Ten moment, keď sa eh, rabaty spontánne stratia alebo zmiznú, tak ako to chápem, keď bude spustený článok 50, tak vtedy je moment na zváženie, to je zdroj problému, ktorý vytvoril tento problém eh, z AND, ktorý sa to stratí. A to bude chvíľa na to, aby to opätovne začalo fungovať. My sme vytvárali náš rozpočet spolu s vami. Áno, ako ho hovoril teraz alebo nikdy. Dobre. Ďakujem pekne, pán Ferhovstáta, za tento prejav, za túto výzvu na zmenu, za vysvetlenie toho, prečo potrebujeme zmeny a prečo ich potrebujeme teraz a prečo teraz je dobrý pre chvíľa, aby sme sa snažili implementovať tieto zmeny, ako sa systém zmenil, takže pre väčšinu občanov je nepochopiteľný. Dovolte mi teraz prejsť. Eh, slovo dáme najskôr poslancom národných parlamentov. Prvú otázku a vyjadrenie drží pán Viertel z Maďarského parlamentu. Nech sa páči. Köszönöm a szót, elnök úr. Véleményem szerint... Ďakujem pekne, predseda. Ja si myslím, že obaja alebo, obo, obidva aspekty a funkcie rozpočtu EÚ treba aj naďalej podporovať a podpora investícií a doplnenie národných eh, rozpočtov. Vo viacnačnom finančnom rámci už sú nástroje, pomocou ktorých môžeme riešiť nepredvídateľné problémy a my sme otvorení voči návrhom, ktoré zaručujú viac flexibility a zodpovedajú našim strategickým sociálnym cieľom. Ja si myslím, že vlastné eh, zdroje musia zodpovedať aj kritériám tých skupiny a transparentnosť, eh, činnosť, eh, udržateľnosť. My v Maďarsku sme za udržanie tradičných vlastných zdrojov a my sme za to, že súčasný systém DPH mal byť odstránený a korečné mechanizmy tiež keď budú zavedené nové vlastné zdroje, treba, aby to bolo veľmi opatrne, aby fiskálna suverenita členských štátov nebola vplyvnená, čo sa týka úloh parlamentu, rady a komisie v tejto súhre je existujúci systém akceptovateľný, avšak však čoraz viac nepredvidateľných problémov sa objavuje. Na to, aby sme ich vyriešili, je potrebné, potrebná väčšia miera flexibility, ale to len v súlade s prioritami, ktoré už boli predtým stanovené plánovateľnosť a predvídateľnosť je veľmi dôležitá, veľmi dôležitý aspekt. Musíme starať o našich cieľov, ale vlastne zdravie môže byť navýšené len do takej miery, aby to členské štáty zvládli splácať. Ďakujem pekne. Ďalším je pán Rossmann z Rakúskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Ja som úplne na vašej strane, pán Ferhovstad, keď hovoríte, že potrebujeme diskusiu o reforme vlastných zdrojov, pretože súčasný systém má jednoducho veľa nedostatkov, ktoré v rámci rokovaní v poslednom finančnom rámci viac ako zrejme, nejde len o otázku komplexnosti a netransparentnosti, ale ide tiež o datu spravodlivého návratu, a, ktorá vedľa tomu, že rozpočet nie je optimálny. Ten rozpočet tak, ako vzniká v súčasnom finančnom systéme a systéme financovania si nemôžeme už dovoliť a nemôžeme už chodiť ďalej okolo horúcej kaše. Treba jasne diskutovať o kandidátoch na nové európske dane a východisko, to je veľmi, veľmi dobré, sú kritéria udržateľnosti vo všetkých svojich rozmeroch. Hospodárska dimenzia, ekologická dimenzia a sociálna dimenzia. A nemôžeme ďalej otáľať, ale dane celkom jasne pomenovať. E, dane z CO2 aj pre letecký priemysel a leteckú dopravu. Z ohľadom na výsledky konferencie v Paríži musíme sa tým zaoberať hlavne, keď EÚ má byť prekopníkom v tejto oblasti. Nestačí, keď len hovorím, že potrebujeme reformy, skutočne musíme diskutovať o konkrétnych daniach, z perspektívy daňovej spravodlivosti treba hovoriť e, kvôli nedorovnosti pre rozdelenia majetku hovoriť o súvisiacich daniach. No a vám Ferhovstáta, vy ste na to poukázali, že nejde, že potrebujeme komisárku pre hospodárskú súťaž, ktorá sa mieši do daňovej politiky, je najvyšší čas, aby sme sa dohodli v EÚ na harmonizovanom zdaňovaní právnických osôb minimálnou sadzbou dane. A ja úplne súhlasím s pánom poslom, ktorý hovorí, že nie je to úplne jednoduché a literatúra je relatívne dobre vypracovaná, čo sa týka daní, ale čo sa týka, ale čo nám chýba, je politická vôľa. A na tom treba pracovať. Ďakujem pekne. Thank you. No. Ďakujem. Mm, pani Ajela, poslankyňa Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem poukázať na situáciu európskeho rozpočtu a aj to, čo sa deje veľmi často na, Európs- na dvore auditorov. Väčšina chýb, ktoré robíme, je, že si formulujeme e, ctižiadostivé ciele, ale pritom ich nedostatočne finančne zabezpečujeme. A to vníma dvor auditorov ako chyba ako chybu, pretože buď dosiahnete to, že budete mať menej náročné ciele, alebo budete mať vyšší rozpočet. Skutočne súčasná situácia hraničí s nezákonnosťou, pretože tu máme veľké problémy a preto som sa chcela spýtať našich panelistov nasledovné. Práve teraz sa hovorí o novom cieli okrem ekonomickej krízy. Je tu kríza s utečencami a potom aj kríza súvisiaca s terorizmom, proti ktorému je treba bojovať a to vytvára nové otázky pre európsku obranu a z toho vyplýva ďalšia otázka tej našej chyby, to znamená, že zvyšujeme náročnosť cieľov, ale nemáme na ne peniaze. Buď by mať si žiadostivé cieľe a vyšší rozpočet, alebo naopak, alebo znižíme ciele, budeme škrtať. Aj o tom sa tu už hovorilo. Alebo znižíme rozpočet tak, že nám nezostane vôbec nič. Ja si myslím, že národné štáty by nemali pripisovať všetko zlo európskej úrovni. Pozrime sa na vnútorný trh. Áno, máme tu slobodný trh a podobne, ale mohli by sme uznať, že dotácie, tí, čo dostávajú dotácie, dostávajú aj mnoho späť a vôbec sa o tom vrátení čiastok v národných obalkách nehovorí, pretože samozrejme dotácie idú do rozvoja, ale niektoré krajiny, ktoré poskytujú dotácie, tiež dostávajú tieto peniaze späť. A preto páni z národných vlád, respektíve poslanci z národných parlamentov, veľmi pekne vás prosím, Vyžiadajte si od vašich vlád, aby hovorili občanom pravdu. Ďakujem. A teraz Menkovský z Polského parlamentu. Dámy a páni, sledujem európsky rozpočet z národného pohľadu už z čias, keď sme boli ešte nie členmi EÚ a EP. Myslím, že to, že potrebujeme reformu, je jasné, o tom nie je pochybnosti. A to, čo potrebujeme, je rovnováha medzi potrebami a zásadami EÚ, zásadami, na ktorých stojí Európska únia. To je solidarita. To je predsa rozhodujúce, aby sa to zachovalo, pretože inak sa dostaneme do mnohých problémov. A potom sú tu tie nové problémy, pre ktorými stojí EÚ. A táto rovnováha je veľmi dôležitá. Ak to nedokážeme zvládnuť, budeme mať problémy s realizovaním reformy. Niektorí z kolegov, ktorí tu hovorili, povedali, že mali by sme bojovať aj podľa e, inštinktu čistej bilancie rovnováhy, ale ja si myslím, že musíme byť veľmi opatrní pri reforme, pretože občania si, sa veľmi citliví na otázku, v otázke prenosu kompetencií na e, do Bruselu, bez ohľadu na to, čo si ja myslím. Ja som bol EPP koordinátorov v ústavnom výbore, ale takáto je realita. Takže tie tri najdôležitejšie zásady podľa mňa, ktoré má táto reforma zohľadniť sú, to je presvedčivá reč. Musí to byť jednoduché a spravodlivé. Čo mám na mysli pod presvedčivým naratívom? Hovoril som, že máme rovnováhu medzi riešením nových problémov a znižovanie disparít v Európskej únii. Pán Kalfen tu povedal niečo veľmi dôležité. Povedal, že nemá dojsť novému prenosu kompetencií na EÚ a my to robíme preto vlastne, aby sme presúvali bremeno z rozpočtu jednotlivých štátov. To je situácia, kde každý vyhľava. Potom spravodlivosť je tá najväčšia zásada reformy, ak chceme uspieť, pretože ak nie, tak sa vrátime znovu k tomuto všetkému, čo tu už počúvame roky a dobre poznáme. Spravodlivosť znamená, že by sme mohli čo najviac e, proximovať HND proporcionalitu a že nebude dochádzať k presunu záťaže medzi členskými štáty. Napríklad tým, že by sme zaviedli dane z uhlíka, budeme tu mať veľké problémy. Takže ide tu aj o spravodlivosť ako zásada reformy a nakoniec jednoduchosť. My vieme, že potrebujeme mať jednoduchý systém a nemôžeme prísť niečím veľmi zložitým mechanizmom korekcií. To by nás celkom položilo. Ak chceme mať serióznu debatu, musíme počúvať občanov, musíme im to vysvetliť presvedčivo, musíme to urobiť spravodlivo a jednoducho. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Buvenk zo švedského parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám veľmi stručnú otázku na všetkých rečníkov parlamentu. Tu mám na mysli tú elasticitu daní. Aká môže byť táto veľká? To sa týka aj napríklad oblasti daní z e, bankových operácií. Ak sa zavedie takáto daň, tak je možné, že príjmy nevzrastú, ale že celkový výsledok bude iný. Ďakujem. Ďakujem za e, jasnú stručnú otázku a teraz by som sa znovu obrátil na pána Mahagala, poslanca Európskeho parlamentu. Je to poslanec za Španielsko. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Tiež by som chcel povedať, že súhlasím s tým, čo povedal pán Kalfin, aj pán Ferhofštát, ja si myslím, že my všetci sa zhodneme na tom, že to, čo je dôležité, nie je tá otázka, aké vlastné zdroje použijeme. Sú tu rôzne možnosti, každý má svoje plus a mínus. Ide tu skôr o objem a o celkový cieľ. Takže vlastné zdroje áno, ale na čo? A v akej forme? Ak ste boli na debate, ktorú sme mali v posledných e, týždňoch o rozpočte na rok 2017, tak uvidíte, že pôvodný návrh komisie v rámci e, viacročného finančného rámca rešpektoval určité priority a samozrejme Európsky parlament sa vždy snaží zvýšiť rozpočet a potom príde návrh rady a tam nie je tento trend. Tam nejde o európske priority, ale o priority členských štátov. Takže potom ten európsky rozpočet, jeho koncepcia e, jednoducho sú odsunuté bokom. Mám niekoľko otázok na vás. Poprvé, aké percento HDP HDP alebo e, HND by mala spravovať EÚ. Dneska je to 1% HND. Má to byť 2, 2,5% alebo viac. Súhlasíte s tým, že je skutočná potreba naliehavosť mať európske politiky, ktoré riešia veci, ktoré sa dajú riešiť len takto. Myslíte si, že vlastné zdroje by sa nemali použiť aj na to, aby sme sa pozerali na schopnosť zadlženosti, ktorá by pomohla eh, zrealizovať, spustiť skutočný investičný európsky plán, energetika, utečenci a podobne. Myslíte si, že by bolo možné identifikovať tie e, e, spoločné majetky, tej verejné majetky, ktoré by mal spravovať, alebo otázky verejného blaha, ktoré by mal spravovať Európsky, e, Európska únia, ako bezpečnosť, povedzme, migrácia. Teraz pani Madeira z portugalského parlamentu. Dobrý deň, ďakujem za slovo chcem vychádzať z toho, že európsky rozpočet je hnazou silou realizácie EÚ. To sa už povedalo a preto aj financovanie musí sledovať rovnakú doktrínu a má umožniť realizáciu. A keď hovoríme o solidarite a kolegovia sa už k tomu vyjadrili, hovorili na adresu solidarity a stanovenia cieľov, tak tu hovoríme o viacročnom finančnom rámci, alebo hovoríme o odvodoch na základe HND. A musíme povedať aj, že máme cieľe, ako sa k ním dostaneme. Ale keď hovoríme o celkovom rozpočte, tak je dôležité, aby občania, trhy a vlády držali spolu. Hovoríme o doprave, hovoríme o informačných a komunikačných technológiách a hovoríme o tom, ako sa môže Európa takto posilniť. Ale európsky rozpočet zatiaľ Európu neposilňuje, ale musí zohrávať túto konvergenčnú úlohu. Európsky rozpočet musí byť tým e, vodítkom a nemal by viesť k tomu, že sa bavíme o tom, to, koľko prispieva, ako rozdiely rastu. Jednoducho je dôležité si navzájom pomáhať. Česi si majú navzájom pomáhať na základe zásady solidarity medzi národmi EÚ. Potrebujeme mobilitu. My sme jeden priestor mobility. A to znamená, že musí byť aj prístup k informáciám, technológiám, k vzdelávacím technológiám, informačným technológiám keď napríklad hovoríme o e, KT, o raste, o komunikačných technológiách, o všetkom, tak je dôležité, aby sme mali tento rast a ho identifikovali. To by bolo aj znakom posilnenia EÚ a posilnenia európskych občanov a preto potrebujeme európsky rozpočet. Jednoducho sa nemôžeme stať zajacami percentuálnych pravidiel. Máme predsa spoločné ciele, ktoré chceme realizovať a na to potrebujeme peniaze. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Lafiner z Francúzského národného zhromaždenia. Vous m'entendez là Oui. Euh, merci, Monsieur le Président. Donc, euh... Ďakujem. Zaujímavá rozprava. Európa je v kríze. To je pravda. Problém terorizmu, ktorý asi pretrvá ešte zo pár rokov, ktorému sa nekrie, ne, pred ktorým sa neukrie žiadna krajina a takisto problém bezpečnosti. To všetko si bude vyžadovať európsku odpoveď na problémy, ak e, každá krajina chce to riešiť tak, ak sa to nepodarí riešiť, tak to bude koniec Európy. E, odpoveď musí byť jednoduchá, transparentná, ale tiež musí pridáva, pri, prinášať pridanú hodnotu. Je dôležité, e, že mala by to byť e, daň zo spoločnosti je to fiskálna báza spoločná pre všetky krajiny. To, čo teraz nemáme, čo nás stojí veľa pre malé a stredné podniky v Európe, ktoré majú povinnosti poznať všetky účtovné systémy všetkých e, európskych krajín a veľkým podnikom to umožňuje. A práve preto sú niektoré krajiny zdržanlivé, takže umožňuje to veľkým podnikom skrývať časť ich príjmov a robiť finančné úniky. A tak si myslím, táto harmonizácia by umožnila, umožnila jednoduché dane, ktoré navyše by znamenali solidaritu, pretože sú to krajiny, ktoré majú najviac podnikov a najväčšie ekonomiky, ktoré by sa mať viac, mali viac zúčastňovať práve na tomto. Uh, Mr. Missiani from the Italian Ďakujem, pán Mesiany z talianského parlamentu, z snemovne poslanc, reprezentantov. Ďakujem, je to veľmi zaujímavá diskusia. Ale nesmieme prehliadnúť tú skutočnosť, že európsky rozpočet nie je to veľkou otázkou verejného financovania. Ja si myslím, že európsky rozpočet je veľký úspech najmä v polnospodárskej politike a politike súdržnosti. Skutočný problém je, že nemáme dobrú koordináciu národných rozpočtových politik s EU politikou. To neznamená, že netreba reformovať európsky rozpočet. Treba, je to potrebné, lebo potom dokáže Európa naplniť potreby a očakávania občanov ale musíme sa pozrieť aj na otázku príjmov, pretože ako sa správne povedalo, systém nefunguje a musíme zmeniť ako jeho fungovanie. Nemôžeme sa len pozerať na túto situáciu s 53 výnimkami a mentalitou víťaza porazeného a hryznulovým výsledkom my všetci máme takýto systém príjmov, ktorý by mal byť prepojený s európskymi politikami a ktorý by mohli národné parlamenty a Európsky parlament aj kontrolovať. Skupina na vysokej úrovni pracovala veľmi tvrdo, ťažko a jej dokument má mnoho zaujímavých usmernení, návrhov. Hovorím o dokumente z júna a tam sú štyri návrhy, ale samozrejme sú tam aj technické, politické dôvody, prečo niektoré budú ľahšie ako druhé. Ja osobne si myslím, že daň z príjmu firiem a uhlíková daň sú veľmi zaujímavé, pretože súvisia s cieľmi európskych politik a aj preto, že sa dajú ľahko realizovať. Potom je tu ďalšia vec. Vydávanie obligácií na európske projekty. A EU má vysokú úverovú bonitu a to by sa mohlo použiť na e, komunitné investičné politiky. Napríklad si zoberme Junckerov plán. Máme tu určitú pákový efekt, ale obmedzené zdroje a ja hovorím o proticyklických politikách, a musíme sa zamyslieť aj nad financovaním nových cieľov, ako je napríklad migrácia. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán minister Mota eh, z Národného parlamentu Portugalska. Pozdravujem všetkých, dobre popoludnie, ďakujem za účasť na tejto debate, ktorá bola veľmi e, zaujímavá a určite my nechceme spochybňovať zásady Európskej únie, solidarita, kohézia, sloboda pohybu, iniciatívy, blahobyt a podobne, ale súčasne potrebujeme nové riešenia. Na tie sa musíme koncentrovať, lebo stojíme pred mnohými problémami. Máme migračnú krízu, humanitnú krízu, teraz máme čucizná krízu, potom sú tu tie problémy v dôsledku Brexitu napríklad obrana, obhajovanie sú politiky súdržnosti, financovania polnospodárstva a podobne. A to sú otázky pre mnohých občanov EÚ a potom sú tu krajiny, ktoré majú problémy, problémy s tým, že ako by sa vytvorila banková únia a potom je tu aj tá otázka zadlženia bank a záchrany bank. to všetko treba riešiť a tam potrebujeme nové riešenia ale tie nemôžeme určiť každému štátu. To musíme urobiť na európskej úrovni, napríklad daň z finančných operácií. Tam by sme ich zdaňovali a mali by sme nový zdroj pre Rímu, pre EÚ a my sme jednou z tých 11 krajín, ktoré na tom spolupracujú, aby sme tu našli dobré riešenie spolu s Nemeckom a Belgickom a preto stojíme pred výzvou, ak sa nám to nepodarí. Ak sa nám nepodarí tu efektívne posúdiť vplyvy financovania na ekonomiku, na náš rast alebo e, dopad na našu ekonomiku alebo konkurencieschopnosť. Ak nebudeme mať takéto štúdie, bude to veľmi ťažké, ale v prvom rade nesmieme spochybňovať zásady Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Kalielo z talianského parlamentu. Ďakujem. Rád by som navrhol, aby sme sa znova e, zamysleli, ako i na poslednej konferencii. Tam som bol na začiatku roka a tam sa toto diskutovalo. Hovorili sme o kapacite európskeho rozpočtu e, prostredníctvom nejakého parametru ukázať im užitečnosť investícií členských krajín, investícií do európskeho rozpočtu. Na tejto konferencii sa diskutovalo vtedy o, i, o pracovnej skupine, ktorá by sa venovala definícii tohto parametru. Išlo by o hodnotenie, ktoré by ukázalo pridanú hodnotu každého eura, ktorý každý členský štát vkladá do spoločného rozpočtu EÚ. Takže to hodnotenie, koľko to každé euro prináša pridanej hodnoty tým členským krajinám v porovnaní so rovnakou čiastkou, ktorú by same investovali e, členské krajiny v svojej krajine Skupina pre vlastné zdroje by týmto pádom dala ďalší podklad občanom, aby si naozaj uvedomili, čo to znamená zdieľať rozpočet a fungovať spoločne, pretože v opačnom prípade európsky občan vníma veci teraz tak, že to spoločné súžitie neprináša žiadnu pridanú hodnotu ani pokiaľ ide o vynaloženie vlastných zdrojov. Ak sa chceme v budúcnosti zaoberať financovaním, mali by sme sa zaoberať tým, čo doteraz nefungovalo, ako to vyzerá s euroskepticizmom niektorých európčanov, z čoho tento euroskepticizmus vyrastá. To je zásadné preto, aby sme zvýšili mieru vnímania pozitívneho vplyvu, vplyvu EÚ. teraz. Pán Maňka. Nenudím na tejto konferencii nielen pre vaše skvelé vedenie, pán predseda, ale aj pre pragmatické vystúpenie panelistov aj, aj ostatných, ostatných uh, diskutujúcich. Je, je to skutočne tak. Dovolte mi, milí priatelia z národných parlamentov, dva také príklady. Prvý, e, v roku 2014 na konci roka Európska únia neplatila 25 miliárd eur faktúr za zrealizované projekty. E, Neplatili sme starostom, primátorom, univerzitám, e, výskumníkom, e, podnikateľom. A keď v tom čase zrazu vznikol nejaký 4-5 miliard prebytok, že sa vybralo viacej cla, tak sa členské štáty a rada vrhli na, to, na týchto 4-5 miliard a vôbec ich nezaujímalo to, že my dlhujeme takéto obrovské peniaze, a že tieto dlhy môžu spôsobiť nezamestnanosť, krach podnikov, e, môžu spôsobovať e, zlú implementáciu, lebo sa, keď sa niekto nahnevá, že mu neplatia, tak už nebude možné implementovať. Nepoznali sme dôsledky, ale, ale, ale sme sa hádali medzi sebou. A taký rekord sme vytvorili v tom istom roku, keď sme mali 40 rokovaní Rada, Komisia, Parlament k rozpočtu a oni väčšinou končili na, na, tak na, na tom zle preto, že sa rada nevedela dohodnúť sama medzi sebou. Takto to fungovať nemôže. E, chcem, súhlasím takisto s Ivajlom Kalfinom o tom, že rozpočet by mal byť viacej autonómny. A ja sa chcem poďakovať pánovi Montimu, že keď sme boli pred rokom, pred, pred rokom e, v jednom paneli spolu, tak e, ďakujem za prísľub, že sa preskúma aj možnosť zavedenia vlastného zdroja, ktorý by bol založený na zdanení finálnej spotreby podľa množstva spotrebovanej energie alebo emisí CO2. Vieme dnes, že z tretich krajín k nám chodia tovary vyrobené totálne ekologicky a tieto tovary vytláčajú našich vlastných výrobcov a naši vlastní výrobcovia utekajú potom a vyrábajú e, v tretich krajinách a, a prepúšťajú zamestnancov. Čiže tento systém zdanenia CO2 podľa toho, koľko, koľko emisí ten výrobok sa spotrebuje pri jeho výrobe, by pomohol jednak našej zamestnanosti a jednak by donútil tretie krajiny, aby vyrábali ekologickejšie. A toto by mohol byť aj jeden z nástrojov na pomoc Parískej konferencii pre zmenu klímy, ktorý by, by, to, by to bol výborný nástroj. Čiže ďakujem a verím, že budeme to posudzovať a že sa k tomu dostaneme. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme. Ďalší rečník je zastupkynia portugalského zhromaždenia. Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať tejto vysoko postavenej skupine pre vlastné zdroje, teda poďakovať za vypracovanie správy. Išlo o tú prvú správu, prvé posúdenie a v tejto správe sú e, dva, tri e, veľmi zjavné aspekty rozvoj systému financovania EÚ e, sa neustále reformoval vždy vtedy, keď doterajšie finančné prostriedky nepostačovali. A vzhľadom na tie výzvy, ktoré tu máme a jednotlivé mechanizmy, ktoré sa využívali v prípade nespokojnosti krajín, e, sme sa stali e, silnejším neza, sme silnejšie závislejšie od európskeho rozpočtu a ten je závislý od národných rozpočtov. Otázka e, hrubého e, národného produktu, e, príjmu, pardon. Minulé desaťročia nám v oblasti ekológie prinášajú väčšie výzvy a pokiaľ ide takisto vytváranie bohatstva, čo e, je nesprávne v terajšom systéme. Chýba tu transparentnosť, jednoduchosť a E, trefnosť, ale sú tu i pozitívne vývojové tendencie. Potrebujeme nové typy vlastných zdrojov a tu potrebujeme jasné kritéria hodnotenia. Osem z nich sa tu definuje. Ale okrem týchto kritérií potrebujeme i hodnotiace mechanizmy pre celý systém rozpočtu. A to znamená, že čas rozpočtu môže mať i negatívne dopady. A kohezná politika, ako sociálna kohezná politika je veľmi dôležitá. Tu jednoducho nie sú vždy nevyhnutné e, formy čerpania jednot- prostriedkov e, v jednotlivých členských krajinách. A preto aj e, mechanizmy preverovania treba novelizovať. Všetko musí byť spravodlivé a transparentné. Posledná otázka, a to je pani Toma, ktorá ju položí. Ďakujem. E, teší ma táto výmena. Rozumiem e, tým, ktorí žiadajú zvládanie fiskality. ale úprimne, pán Anderson, Nemyslíte si, že národné parlamenty vlastne dnes nezvládajú, nemajú do, dopad na tieto národné príjmy a mali by sme naozaj záujem, aby sa pravidlá hry trošku zmenili, aby sme viac spolupracovali národné parlamenty i európske a tiež s, s radou, aby sme sa snažili e, spoločne viac spolupracovať a vytvoriť e, spoluprácu. Pokiaľ ide o vlastné zdroje, e, čo povedal pán Pos a Ferhofštát, bolo veľmi správne. Nechceme tu nejakú revolúciu, chceme len e, návrat na pôvodný východiskový bod, kde e, pôvodní zakladatelia veľmi dobre vedeli, že to, čo by znamenalo e, vlastné zdroje, je založené na príjmoch vlastných štátov. V konečnom dôsledku, ak by to nefungovalo, ide o paralýzu e, na e, rozpočtu komunitárneho, o čom hovoríme dnes. Každý členský štát má svoj vlastný cieľ, a to je teda cieľ prispievať čo najmenej do e, rozpočtu EÚ a dostávať čo najviac z rozpočtu EÚ do, svojho, do svojej kasy. Otázka preto je jednoduchá. Potreba vlastných zdrojov je, je zjavnou, a možno ísť ale štyrmi, štyrmi cestami, ktoré si uvedomujem. Povedali to páni Pos a Ferroštát. To bola tá prvá cesta. Druhá cesta je cesta um, ehm, daní pre nadnárodné spoločnosti. To je veľmi populárne, pretože uh, to bude, uh, často sa hovorí, že nové dane by boli nepopulárne, tak vždy boli predsa nepopulárne. Uh, Chcela by som zdôrazniť e, príklad Apple v Írsku. Škoda, že Nemecko sa pria, e, že sa priamo to ne, neaplikuje na rozpočet Európskej únie. Druhá, a, a, pro, druhá cesta by mohla byť tá uhlíková daň a u, uspôsobovanie cien na, e, pri prehraničných importoch. To, to by bolo veľmi pozitívne. A potom posledná e, dráha, to je e, daň z finančných transakcií. Prepačte, hovorila som veľmi dopodrobne, ale chcela som len podporiť predošlé príspevky. Ďakujeme vám a teda vypočuli sme si opätovne veľmi e, zaujímavé, bohaté príspevky e, od národných parlamentov z mnohých krajín, od europoslancov, a teraz by som sa vrátil k členom panelu a ako som to urobil i v prvej časti, poprosím panelistov, aby e, odpovedali teraz v opačnom poradí, než keď predniesli príspevky. Začneme pánom Ferostatom. Poprosím vás všetkých, je 18.28, e, máme skončiť 30, možno že pár 10 minút si môžeme pridať, takže vás poprosím, aby ste sa obmedzili vo svojich príspevkoch na dve minútky. Pokúsim sa o to. V prvom rade treba zopakovať, že e, nie je tu snaha zvýšiť rozpočet EÚ touto debatou alebo našim úsilím. To je diskusia iná. Ide tu o to, aby sme to odpojili od tej terajšej diskusie, kde členské krajiny si z toho robia, sa snažia platiť čo najmenej a dostávať čo najväčšiu návratnosť. Je to hra, ktorá tu je od 1998, kde komisia mala e, povinnosť e, zabezpečiť spravodlivú návratnosť. Ale čo je spravodlivá návratnosť, e, ak je tu nemecká spoločnosť, ktorá pomáha belgickej logistickej firme, ako to riešiť, je to v rozpore s celou myšlienkou Európy. A treba zastaviť túto hru mať e, maximum vlastných zdrojov, aby to bolo e, priame prepojenie a nad rámec toho, a to je tiež ďalší môj argument, príjmy e, na národnej úrovni sa používajú ako politický nástroj. Môžete znížiť dane na stimuláciu rastu, môžete zvýšiť dane na boj, boj proti znečisťovaniu. Toto všetko je nemožné pri spôsobe, akým fungujeme na európskej e, úrovni. Príjmová strana sa nedá použiť e, e, na európskej úrovni na boj proti niečomu, na stimulovanie niečoho. To jednoducho e, momentálne v Európe možné nie je. Celá táto situácia by mohla byť prínosnou pre všetkých. Členské krajiny by sa e, mohli e, zbaviť tohto tohto, z tejto zloho príspevku, nenavideného príspevku na, na základe uh, hrubého národného príjmu. Ak sa teda všetci nakoniec uh, uh, zhodnú, uvidíte, že budú veľmi spokojní aj ministri, ministri financií. Takže teraz ďalším rečníkom je pán Kalfin. Dve veci za, za dve minúty. Jedna vec je, to súvisí s pánom Maragalom, ktorý sa pýtal, ako, aký veľký by mal byť európsky rozpočet. To ja neviem. Čo však viem, že sme diskutovali o vnútorných dôvodoch ho meniť, ale sú tu i vonkajšie dôvody. Nevyhnutne pri jednotnej mene potrebujete na to na fiskálne nástroje, takže je tu potreba e, rozpočtu pre eurozónu, stabil, e, nástroje stability, FC a tak ďalej. Takže rôzne E, nástroje pre verejné prostriedky a rovnakých prispievateľov na toto všetko. Keď hovoríme o európskom rozpočtu, je to o všetkých finančných nástrojoch, ktoré by sa dali použiť v Európe a musia byť únosné pre daňových poplatníkov. To by mal rozšíriť ten záber. A druhá vec, e, taký príklad o rôznych pohľadoch na európsky rozpočet. Máme tu postup pre rozpočet na rok 2017, to treba dovršiť v novembri a vychádza to z predpisov komisie, koľko bude potrebných prostriedkov a e, finančná rada potom e, dá menej financií. Čokoľvek sa udeje, toto sa udeje v novembri novembri národné rozpočty sa, budú, sa príjmú. Takže aká, aká pointa je diskutovať o tom teraz v Európskom parlamente, keď národné vlády a parlamenty príjmu rozpočty, rozpočet, nestarajú sa o tie potreby. Nepoznám národné parlamenty, kde by diskutovali o európskom rozpočte. Takže nakoniec nám zostane len to, čo zostane. A tu je tá európska a národná perspektíva sa veľmi, veľmi líšia. Ďakujem. Ďakujem, pán Pos. Španielská kolegyňa sa na úvod pýtala, čo máme robiť. Máme korigovať e, ciele alebo prostriedky. A obávam sa, že e, vývoj, ktorý zažívame momentálne, nám nedáva na výber. Problémy sú tu a sú tu dve možnosti povedať, že ekologické problémy, ktoré máme, utečenská kríza, stabilizácia Európy a eurozóny, že sa toho chopíme spoločne, alebo každý si bude hľadať svoju národnú cestu, ako to naznačujú mnohé členské krajiny, ako riešenie. Môžem vám len povedať, že všetky e, historické skúsenosti ukazujú, že národné trie, e, triedy, národné cesty končia v slepej uličke. Preto som toho názoru, aby sme Európsku úniu dali do stavu, aby viac ako doteraz sa podielala na, na problémoch. Som spravodajcom pre Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko. Poznám tie problémy celkom podrobne. To neznamená, že by sme sa zdali štruktúrálnych reforiem, napríklad pri vzdelávaní, v e, súdnictve, kde je stav znepokojivý, alebo štruktúrálne reformy. Nemá zmysel e, rozhodnúť len o daniach a potom nepresadzovať tie záujmy. Tu je tá kvóta v jednotlivých členských krajinách iná, takže národné štáty musia sa podielať. Ale bez súčinnosti Európy sa tieto úlohy nevyriešia. To treba diskutovať. Teraz netreba poukazovať na nacionalistov, šofinistov z každej strany politického spektra. Jednoducho treba problémy riešiť s súčinnosťou. Pomocou európskych inštitúcií. A tak sa dá získať dôvera. Treba byť úspešný v boji proti sociálnemu dumpingu a daňovému dumpingu. A treba ľuďom ukázať konkrétne úspechy pri riešení problémov. A potom, myslím, sa dá získať eh, späť dôvera, keď eh, v začiatku budeme sa podávať fatalizmu, tak budeme mať eh, tak problémy nebudeme riešiť. Ľudia musia cítiť, že chceme riešiť problémy. Pán Andersen. Tá otázka bola nasmerovaná priamo na vás. Nech sa páči. No, ja si nemyslím, že dve minúty budú stačiť na to, aby som zodpovedal na otázky. No, Z širšej perspektívy dostávame ústenie, že výber daní sa nezvýši. Ten sa rozhodne nezvýši. Zároveň celá práca neustále sa točila okolo argumentov pre vlastné prostriedky. Práve preto a kde máme, potrebujeme ešte väčších výdajov. Pokiaľ sa nemá vybrať viac daní, tak to znamená, že celkovo v súčte sa nezvyšujú dane, ale na druhej strane členské štáty budú mať viac zdrojov a budú ich dávať do európskeho rozpočtu, ak to nebude fungovať. A druhý argument, ktorý tu neustále zaznieval, je to, že je to nezávislé, že sa to nedá riadiť, že sa My ako keby sme už nesladali žiť v demokracii. Ako keby sme nemali právo rozhodovať a bez toho by sme vyjednávali v našich krajinách. To je útok na národnú suverenitu. Hovoril mať autonómny rozpočet. To je krok smerom k federalizmu a no, to nás stavia proti týmto snahám vo Švedsku. Takto Európsku úniu nevidíme. Vidíme ju tak, ako Nivala, ako sme ho opisovali v svojom úvodnom príspevku. Samozrejme, je to občas ťažké, niekedy je to veľmi náročné s demokraciou, ale je nesmierne dôležité to pre tú najdôležitejšiu otázku pre nás. A pretože tu ide o legitimitu občanov. Ja som predtým hovoril, že európsky rozpočet nie je dostatočne efektívny, ale čo keby občania si namiesto toho povedali, že spolupráca v rámci Európskej únie nie je dostatočne efektívna. V takom prípade si ja nemyslím, že vlastné zdroje pre európsky rozpočet vyriešili tento problém, pretože to by sme mali úplne iný problém, ktorý by sme museli riešiť. Ja som skeptický, nie som a, protivníkom reformy. Vy ste hovorili o zlátanine, ja s tým súhlasím, podľa môjho názoru máme s tým dočinia nielen v prípade európskeho rozpočtu, ale aj v prípade ďalších oblastí. Pozrime sa na obchodné prekážky. Tie musíme identifikovať. Zbytočná byrokracia, zbytočná regulácia. To sú oveľa dôležitejšie otázky podľa môjho pohľadu. Ja som rád, že som zbudil záujem o to, že moja môj prejav sa neminul účinku a som rád, že som sa mohol prísť a aspoň trochu spestriť túto udalosť. Ďakujem pekne. Dobre, takže opätovne dovolte mi zaďakovať všetkým štyrom panelistom. Myslím, že boli veľmi dobre vybraní, mali rôzne názory a myslím, že to bolo aj účelom tejto diskusie. A ja by som chcel len uviezť ešte dva alebo tri, dve alebo tri oznámenia. Prvé oznámenie týka zajtrajšieho do obedia. Chcel by som vám pripomenúť, že začíname o 10.00 a budeme mať kľúčový prejav podpredsedničky komisie pani Georgievi a rád by som vám pripomenul, aby ste boli, prišli presne tak, aby sme o 10. mohli začať zajtra. Máme veľmi nabitý program, takže je veľmi dôležité, aby sme začali na čas, aby ste všetci prišli. Druhá vec, čaká nás eh, večera o 19.00 v priestore Jehody Mehunin eh, v budove Paul Henry Spark. Rád by som poďakoval tlmočníkom a ospravedlnil sa eh, za to, že sme o 10 minút dlhšie dostali. A na záver, nezabudnite tu nič cenné,